13. a 14. apríla, 19. a 20. apríla a 2. mája. E, tie ste dostali, boli schválené. Ďakujem pekne. A teraz prejdem k oznameniam predsedníctva. A som veľmi rada, že tu môžem privíjať, privítať Maria Draghiho v tomto výbore. Toto verejné vypočutie sa uskutočňuje v rámci pravidla 101 Eh, organizačného poriadku Európskeho parlamentu a je to sú v súlade s článkom 283 o menovaní kandidátov z 24. júna zo strany Európskej rady. Chcem vám pripomenúť, že počas týchto dvoch hodín vypočutia sa budeme venovať otázkam Európskej centrálnej banky úloha predsedu Európskej centrálnej banky a potom ďalších 30 minút bude venovaných na eh, vypočutie o mm, základe zmluv a budeme, robiť, eh, budeme sa venovať otázkam ESRB, teda k otázkam, ktoré sú spojené s touto časťou. Prosím, nepýtajte sa ich počas prvých dvoch hodín, pretože parlament chce mať toto oddelenie týchto dvoch vecí. Vypočutie bude nasledovať eh, eh, po tom, čo som vás všetkým pozdravila, bude prehlásenie pána Draghiho, to bude trvať 10 minút, potom budú otázky a odpovede k otázkam ECB, potom otázky a odpovede k ESRB, eh, potom záverečné poznámky pána Draghiho a to bude koniec formálnej časti stretnutia. Takže ďakujem pekne. Mario, ste pripravení? Áno, tak v tom prípade máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, dámy a páni poslanci, dámy a páni, je to pre mňa veľká čest, že tu môžem dnes byť pred výborom EKON Najskôr chcem poďakovať pani predsedníčke, pani Bowles a všetkým členom e, výboru, ktorí mi umožnili vyjadriť sa o skúsenostiach s Európskou menovou úniou a hovoriť o zásadných výzvach, ktorým budeme čeliť. E, som rád, že ma považujete za možného kandidáta na predsedu ECB, pretože ja naozaj verím, že Európska hospodárska menová únia, tak ako aj euro, predstavujú úspech ktorý musí byť zachovaný pre všetkých našich občanov e, v EÚ. Žiadna nedávna udalosť vrátane globálnej krízy nemôže spochybniť tento úspech. Um, moja francúzština je príliš nedokonalá, aby som pokračovala vo francúzštine, čiže budem hovoriť po anglicky. Ako som povedal, som rád, že tu môžem vystúpiť pred výborom EKON v tomto vypočutí a myslím, že ste čítali môj životopis. Chcem zdôrazniť e, tri veci. Moja profesionálna skúsenosť v finančnej oblasti a ako centrálny bankár a môj dlhodobý, dlhodobá práca v, pre vec Európskej únie. Bol som členom správnej rady Európskych centrálnych bank od roku 2006 e, a v mojej funkcii ako guvernér Talianskej banky a myslím, že som dokázal ako že dokážem ako člen ECB dosiahnuť výborné výsledky, hoci čelíme ťažkým výzvam. Tiež e, som bol súčasťou mnohých e, rozhodnutí, ktoré viedli k zrodeniu eura. V 91 ako generálny riaditeľ Talianského ministerstva financí som viedol taliansku delegáciu v rokovaniach o Maastrichtskej zmluve. Následne na to som bol aktívnou súčasťou mnohých krokov, ktoré mali za, zaistiť prijatie eura v Taliansku, hlavne ambiciozne fiskálne reformy, ktoré sa uskutočnili v 90. rokoch Získal som mnohé skúsenosti na prominentných finančných európskych fórach a tu mi dovolte e, spomenúť, že od apríla 2006 bol som na čele e, Európskeho finančnej, Európskej finančnej rady pre stabilitu od roku 2009. Som, bol som zodpovedný za hospodársku a finančnú stabilitu a za e, stanovenie štandardov. A bol som tu už v minulosti, aby som hovoril o práci FSB. Dovolte mi najskôr povedať, že som poctený, že ma považujete za kandidáta na predsedníctvo ECB, pretože ja myslím, že e, Európska menová únia a euro sú veľké úspechy. Dovolte mi povedať, že žiadna z nedávnych udalností vrátane globálnej krízy toto nemôžu spochybniť. Euro je dôveryhodná a silná medzinárodná mena, ktorou sa obchoduje a tento obchod sa posilňuje. Finančná integrácia e, dostala nové stimuly, cenová stabilita je teraz zakorenená v, u hospodárskych hráčov a po, počas 12 rokov existencie eura. Ročná inflácia v priemere dosahuje len 2%. To je plne v súlade s nástrojom finančnej stability, ktorú schválila správna rada Európskej centrálnej banky. A tento úspech e, porovnaní s tým, čo mu muselo euro čeliť, e, vrátanie nárastu cien komodít e, je naozaj veľký. Inflácia bola nízka a uvedomujeme si, že tu bol distribučný efekt. Vďaka dôveryhodnosti, ktorú euro získalo, eurosystém mohol čeliť týmto inflačným očakávaniam aj v čase krízy a mohol konať rýchlo a pružne, e, čo si vyžadovali tieto mimoriadne okolnosti. Reakcia na rôzne menové politiky e, by bez euro nemohla byť taká rýchla. Bolo by prakticky nemožné dosiahnuť podobnú úroveň koordinácie v menovej oblasti. Táto dôveryhodnosť musí byť zachovaná a ja urobím maximum preto, aby sa tak stalo. Verím, že korene ležia v nezávislosti, ktoré dáva Európskej centrálnej banke zmluva a aby cenová banka mohla dohliadať na cenovú stabilitu a tiež som pevne presvedčený, že ako ehm, protiváha nezávislosti ECB musí zabezpečiť, aby vo vykonávaní svojich právomocí bola vysoká úroveň transparentnosti a zodpovednosti Predovšetkým voči občanom a voleným zástupcom Európskeho parlamentu. Teším sa na pokračovanie plodnej, otvorenej spolupráce a dialogu s, vašim, s vašou inštitúciou. Začneme novou politikou a tu je predovšetkým potrebné pripomenúť, že dôveryhodnosť, ktorú sme si zaslúžili, nebude trvať na veky Nemôžeme ju považovať za samozrejmosť. Dôležité výzvy pre ECB znamenajú, že sa musíme postarať o to, aby sme sa e, vymanili zo súčasnej ťažkej menovej situácie a aby sme odstránili zostávajúce neštandardné opatrenia, ktoré boli prijaté v ECB, aby sme mali bežné e, podmienky na medzibankovom trhu, vrátanie rizikového e, prémie a aby sme sa dostali z najhoršej fázy krízy. Vyhli sme sa kolapsu finančného systému, podporili sme fungovanie menovej politiky a zabezpečili sme cenovú stabilitu, podporujúc európske hospodárstvo, ale tieto opatrenia sú e, len dočasné vo svojom charaktere. Bolo to niekoľko signálov normalizácie na trhoch e, a financovania v väčšine bank eurozóny a návrat e, k operáciám eurosystému sa znížil. Zároveň e, tu boli obavy ohľadom udržateľnosti verejných financií v niektorých krajinách eurozóny a to viedlo k sprísneniu podmienok mnohých bankových sektorov a tieto sa spoliehajú na likviditu centrálnej banky. To je veľká časť e, celkových finančných objemov. Naďalej je tu veľký stupeň e, neistoty v makro, makroekonomickej oblasti a to nepriaznivo ovplyvňuje celkovú situáciu štandardné opatrenia budú e, v platnosti, až kým to bude potrebné. Pre fungovanie hospodárstva musíme zabezpečiť, aby podpora likvidity pre hospodárstvo bola zachovaná tak dlho, ako to bude potrebné a tiež nesmieme zasiať e, semená budúcich, budúcej neistoty. Zároveň E, naša politika musí byť prispôsobená na dosiahnutie cieľov, e, ktoré sleduje mandát ECB, a to je stabilita cien v eurozóne v stredno- a dlhodobom výhľade a musíme sa vyhnúť aj prevenčne e, negatívnemu očakávaniu, negatívnym inflačným, očakávaniam závislosť eh, bank a centrálnych bank eh, nesmie Eh, odvratiť pozornosť Európskej centrálnej banky od jej prvoradého cieľa. Výzvy v menovej politiky eh, vyplývajú z finančnej stability. Finančná kríza zdôraznila potrebu finančnej stability a priniesla množstvo otázok eh, v súvislosti s týmito oblastiami. Ukázala, že je tu potrebná užšia interakcia medzi makroekonomickou a makrofinančnou analýzou, hoci sa ukázalo aj to, že tu nie je je možná výmena e, cenovej stability a podpory, ktorú e, Európska centrálna banka musí venovať ďalším oblastiam. V tomto ohľade si myslím, že musíme preskúmať synergiu v plnej miere a rešpektívne úlohy a zodpovednosť musia byť jasne rozlíšené. Menová politika sa musí sústrediť na zachovanie cenovej stability v strednodobom výhľade. Ako som spomenul, e, prínosy zdravého rámca sa len zdôraznili v súvislosti s krízou. Zároveň e, sledovanie e, nerovnováhy v cenách aktív je dôležitý prvok v menovej politike a stratégie, ktorá musí byť robustná. E, strednodobá orientácia je kľúčová. Menová politika ECB je zameraná na zvládnutie týchto obav. Avšak Menová politika nie je nevyhnutne ten najlepší nástroj na riešenie cenových nerovnováhách. Makrofinančné nástroje sú možno primeranejšie. Nový e, Európsky úrad dohľadu môže značne prispieť v tomto ohľade a dovolte mi povedať, že Európska centrálna banka zohráva dôležitú úlohu v ESRB kde poskytuje e, logistickú, analytickú a administratívnu podporu. Riadenie interakcií medzi e, makrofinančnými a menovými orgánmi budú, to bude kľúčové pre úspech a inštitucionálne dohody, dohody prijaté v Európe sa zdajú vhodné na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa môžu vynoriť v súvislosti s novými makrofinančnými nástrojmi. Určite bude dôležité, aby sme mali dialog medzi obomi orgánmi v oblastiach, ktoré môžu ovplyvniť systemické riziká. No a na záver dovolte mi spomenúť výzvy súvisiace s, modelom, e, s európskym modelom samotným e, táto kríza ukazuje, že Európa musí urobiť maximum preto, aby zabezpečila dosiahnutie európskej um, hospodárskej a menovej integrácii, dohľad nad ehm, rozpočtovou politikou jednotlivých krajín e, nebol dostatočný a z dlhodobého hľadiska uh, E, mimoriadne priaznivé podmienky e, zahladili rozdiely v podmienkach v hospodárskej politike jednotlivých krajín a absenciu záväzných spoločných pravidiel. Globálna kríza zdôraznila e, vnímanie rizika a taktiež aj slabé miesta v architektúre únie. Reakcie e, národných vlád obmedzili e, riziko nákazy a zabezpečili finančnú stabilitu eurozóny. Finančná podpora udelená krajinám, ktoré mali najväčšie problémy, im umožnila e, prísť s potrebnými úpravami, aby čelili volatilite trhu, ale nie je to fiskálny transfer medzi krajinami, je to predmet prísnych podmienok nie sú tu žiadne možné skratky. Reakcia na dlhovú krízu leží predovšetkým v rukách národných vlád. Kompletná implementácia plán, plánov, e, na ktorých sa dohodlo, je prvoradá solidarita medzi členskými krajinami v Únii musí byť vyvážená zmyslom pre zodpovednosť a plnením pravidiel. Keď sa pozriem dopredu, tak verím, že kroky, ktoré sme už prijali na riešenie slabých miest v architektúre EÚ sú dôležité návrh Európskej komisie a rady, aby sa posilnil dohľad nad rozpočtovou politikou, by mal byť ešte ambicióznejší, procesy by mali byť automatickejšie aby sme zabránili arbitrárnemu charakteru v rozhodovaniach. Európsky parlament má dôležitý vplyv e, v tomto ohľade. Rozšírenie pravidel ako tie, ktorými sa riadia národné e, rozpočty na riešenie makrofinančných nerovnováh, e, takisto aj stav vonkajších účtov jednotlivých krajín. To je veľmi pozitívny a vítaný vývoj. Štrukturálne reformy zamerané na posilnenie konkurencieschopnosti hospodárstiev a potenciálu rastu musí byť prvoradou prioritou v našej politike nielen v krajinách, ktoré boli postihnuté dlhovou krízou. A na záver e, cieľom je stabilita cieľom Európskej menovej únie je podpora rastu a sociálneho blahobytu. Mnohé z týchto otázok nie sú v priamej zodpovednosti Európskej centrálnej banky, ale ECB môže a musí pokračovať v ponúkaní cieľov nezávislých rád založených na dôveryhodných analýzach a ja dúfam, že budeme pokračovať vo výmene e, našich názorov na túto vec aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Prejdeme hneď na otázky. Prvá otázka v mene EPP kladie Jožan Polgozes. paul Gozes. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán predseda, vitajte vo výbore EKON. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vitajte, pán predseda, pred týmto výborom. E, podrobíte sa našim otázkam a ak dovolíte, tak ja budem používať jednoduché výrazy na položenie mojej otázky e, v princípe, ale odpoveď zrejme bude ťažká. Nemecký minister financí pán Šojbo žiada, aby sa, aby sa reštrukturalizoval grécky dlh v pláne záchrany tejto krajiny. Chce aby aj súkromná sféra sa zúčastňovala na, tomto, na tejto práci. Európska centrálna banka bola proti reštrukturalizácii gréckeho dlhu, pretože sa obáva, že by sa to mohlo na trhoch interpretovať ako chyba a že by sa rozšírila panika aj na iné krajiny, ktoré majú ťažkosti v eurozóne. ECB ako Európska komisia chcú, sú skôr za rollover s prísnou kondicionalitou, e, keď príde k termínu splatenia dlhu. Moja otázka je jednoduchá, pán predseda. Ak by ste dnes boli predsedom ECB, aké by bolo vaše stanovisko a prečo? You, Ďakujem, pán Gozes, za otázku. Myslím si, že je to kľúčová otázka dňa v tom zmysle, že Poviem to inak. Ako vieme, Európska centrálna banka sa jasne vyjadrila k tejto veci a ja mám na to taký istý no- názor. ECB nechce reštrukturalizovať, mali by sme vylúčiť všetky koncepty, ktoré nie sú dobrovoľné alebo ktoré majú v sebe akýkoľvek prvok nátlaku. Vyhnime sa takým udalostiam, ktoré by viedli k defaultu a tak názor, ktorý doteraz prevláda v oficiálnom sektore, je, že náklady za default by prevýšili veľmi pravdepodobne jeho prínos. Navyše, e, nedalo by sa ním vyriešiť to, čo leží v základoch štátne, štátnej krízy. E, vyjasním vám jednu vec. Čo je to zlyhanie, čo to je nesplácanie dlhov, default. Je to čosi, čo nevyrieši dve veci. Primárny deficit sa nevyrieši, ktorý treba tak či tak odfinancovať aj po nesplácaní dlhov alebo vyhlásení platobnej neschopnosti. A toto financovanie tak či tak bude treba nájsť. Ľudia, ktorí hovoria, že e, treba riešiť veci týmto spôsobom, si neuvedomujú, že na to bude treba ešte viac peňazí. E, domáce banky v krajine, ktorá vyhlási platobnú neschopnosť, e, sú často zadlžené viac, ako je štátny e, dlh. Príde tu ku kapitálovým stratám a pravdepodobne ich kapitál bude úplne zničený, preto treba použiť ešte viac peniazy na rekapitalizovanie domácich bank. Práve preto toto treba vyjasniť. Čím viac finančných prostriedkov sa vynaloží, tak potom banky, ktoré fungujú v danej krajine, bude treba istým spôsobom, aby bolo zaručené, že aj po vyhlásení platobnej neschopnosti existuje nejaká cesta von a že sa to vyrieši pozitívne. Preto celkovo sa toto zdá byť veľmi zložitou procedúrou v porovnaní s prínosmi platobnej neschopnosti alebo vyhlásenia nesplácania dlhov. Mali by sme eh, byť schopní zvládnuť bankrot firmy. Naučili sme sa, ale nie celkom, ako zvládnuť vyhlásenie neschopnosti a nesplacenia dlhov banky, hoci si nie som istý, či na 100% toto máme zvládnuté, najmä pri veľkých bankách, ale nevieme, ako zvládať štátny dlh. Musím byť pragmatický. Uvidíme. A náklady pravdepodobne prevážia prínosy. Sme si istí, že presne vieme, aké sú e, hlavné kanály, ktorým zabezpečíme to, že sa nerozšíri zadlžovanie e, nekontrolovanie. A je to ešte ďalšia dimenzia, pretože ak by sa vyhlásilo e, zlyhanie bank, zlyhanie štátu, dnes je to iné ako pred 15 rokmi, pretože tu nebol pred 10-15 rokmi finančný nástroj, ktorý sa nazýva CDS. Teraz E, nevieme, kto sú držitelia tohto finančného nástroja CDS, úverového, poistenia úverového zlíhania a preto je veľmi neisté, ako by dopadla platobná neschopnosť tejto krajiny. Preto musíme mať e, reťaz zabezpečenia toho, aby sa e, dlhy nekontrolovane ďalej nešírili a bankroty ďalej nešírili. Nič viac k tomu nevieme povedať. Po druhé, a toto je to najdôležitejšie, máme ešte minútu na odpoveď? E, už ani nie? Tak ak sa vrátime k tejto téme, v ďalšej otázke vrátim sa k tomu aj ja. Ale ešte minútu máte, môžete pokračovať, hovorí pani predsednička. Ďakujem vám, odpoveda pán Draghi. Je tu ešte ďalšia otázka. E, my možno e, preceňujeme vec reštrukturalizácie, vec platobnej neschopnosti. Čo to je reštrukturalizovanie? Je to odfinancovanie rizika, finančného rizika krajiny. A prečo tú otázku nepoložiť inak? Prečo sa nespýtať, čo treba urobiť predovšetkým? Mám e, svoje vlastné osobné skúsenosti v 90. rokoch, keď bolo Taliansko možno v horšej situácii, ako sú dnes Grécko a Portugalsko. Vtedy sme mali e, pomer HDP a dlhu 11 po pomer HDP k imaniu 20 nemali sme žiadny medzinárodný menový fond, ktorý by nás bežal zachrániť a každý mesiac sa nám zvyšovala zadlženosť cez obligácie trojnásobne, než je dnes zadlžené Grécko. Čo sa týka HDP eh, v relatívnych vyjadreniach, desaťnásobne v horšej situácii sme boli ako Grécko. Vláda však z, na, na radu banky talianskej banky Bank d'Italia urobil potrebné kroky. Trvalo to síce dlhý čas, ale myslím, že sme to zvládli. Dovolte mi, aby som vám to povedal jasne. E, teraz sú aj externé mechanizmy na záchranu, ale v 95. bola marža 700 základných bodov. Ale odpisy e, sa stále držali na tej istej úrovni, ale e, z, znižovanie výmených kurzov dlhodobo účinky take, takéhoto. My sme zmenili ďalšie veci, napríklad vyjednávanie o mzdách a potom od 92 sa napriek tomu veci začali, začali zhoršovať. Takisto úrokové sadzby, ktoré neboli fixné, začali hrať proti nám, pretože ich rozpetie bolo veľmi e, široké. Mali sme o 700 základných bodov väčšie voči e, nemeckým bankám naše rozpetie u nás a v súčasných podmienkach si myslím, že sa štáty nachádzajú v lepšej situácii, ako boli v 90. rokoch. Musíme samozrejme odfinancovať dočasnú nelikviditu, musíme si byť vedomí nákladov a musíme veriť tomu, že to zvládneme. To je všetko. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ďalšia otázka, hovorí pani Sharon Bowles, je od Anny Podimaty za skupinu SND. Budem hovoriť po grecky.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 vás opäť v našom výbore. E, ja by som poznamenala niečo k otázke, ktorú položil pán Gozes. Ak som správne pochopila vašu odpoveď, e, nechali ste si istý manevrovací priestor, e, aj to isté urobila Európska centrálna banka. A keby ste boli prezidentom ECB, tak by ste asi pokračovali tak, ako terajšia ECB. Teda hovoríte nie reštrukturalizácii, krajinám eurozóny, pokiaľ, len pokiaľ by sa dobrovoľne rozhodli, by ste boli aj vy za reštrukturalizáciu. Toto kategorické nie. Dovolte mi spýtať sa, či sa to týka aj dobrovoľnému predlženiu od splatnosti alebo náhradou istých e, dlhopisov inými typmi dlhopisov. To už e, jednotlivé štáty žiadali. A ako by ste vy vyhodnotili či je nejaký krok dobrovoľnou reštrukturalizáciou alebo nedobrovoľnou. Vaše posúdenie by záviselo od agentúr, ktoré udelujú kredit rating? Či oni povedia, či sa blíži krajina k bankrotu alebo nie, takéto ratingové agentúry? Myslím si, že pre nás je to dôležité, aby boli tieto veci správne zodpovedané. A čo sa týka reštrukturalizácie samotnej, čo keby viedla k horšej situácii, podobne ako to bolo pri kolapse banky Lehman Brothers. A boli by ste za to, aby sa uvalila daň z finančných transakcií na celoeurópskej úrovni, ak vezmeme do úvahy náklady pre daňových poplatníkov. Veríte, že, že náklady pre finančný sektor, ktorý by mal niesť čas odpovednosti za finančnú krízu, by mali nejaké vzniknúť? To je všetko z mojej strany. Pán Draghi odpovedať. Ďakujem, pani Podimata. Vážená pani predsednička, mám otázku. Tu, tu boli dve položené otázky. Ako teraz budem odpovedať? Mám 6 minút alebo stále 3? Začnite e, odpovedať na prvú, uvidíme, či sa dostaneme k tej druhej. Ďakujem. Odpoveda pán Eh, Dragi, prečítam vám, čo teraz hovorí ECB. ECB nechce reštrukturalizovať za každú cenu, iba ak by sa krajiny rozhodli dobrovoľne a nechceme vidieť žiadny prvok nútenia k reštrukturalizácii. Koniec citátu. Takže teraz sa diskutuje o viedenskej iniciatíve, ktorá podľa mňa vyzerá, že by naozaj reštrukturalizácia mala byť úplne dobrovoľná. A ďalšia iniciatíva je výmena dlhu celkom neviem, či by takáto výmena dlhu, doslovný preklad, mala byť dobrovoľná alebo nedobrovoľná. Ak e, sa ma pýtate, čo je dobrovoľné a čo je nedobrovoľné, neviem na to odpovedať, nie som právnik, ale zvyčajne nás e, Lehman Brothers e, naučili lekciu, dá sa povedať, lebo veľa investorov sa snaží e, dospieť k situácii, keď bude na súd predvedených čím viac ľudí, pretože bude nedobrovoľná reštrukturalizácia. Takže e, nazvime, ich účastníkmi trhu. Mnohí účastníci trhu by boli len spokojní, keby mohli využiť situáciu, keby prišlo k bankrotu, zlyhaniu a toto zlyhanie by vôbec nebolo riadené. Myslím si, že toto nás naučilo to, čo sa stalo s Lehman Brothers. Bola to najrozsiahlejší bankrot v histórii. Myslím si, že mnohí z nás vieme, že nechceme, aby sa nič podobné vôbec opakovalo. Niekedy. A vaša druhá otázka sa týkala dane z finančných e, transakcií alebo zo zdaňovania finančných transakcií. Myslím si, že som to, na to odpovedal písomne. Je to v súvislosti iba s transakciami výmeny kurzov alebo celkovo, celoplošne? Poprvé, myslíme si, že táto daň sa vysporiada s kľúčovou otázkou? Kľúčová otázka je morálne riziko, ktoré isté veľké inštitúcie využili alebo zneužili. A potom vytvorili oveľa vyššie riziko, než ktoré predvídali a to už nemohli zvládnuť. A tým sa vytvorila kríza. V tomto zmysle bola kríza produktom toho, aký typ inštitúcie bol hlavným hráčom. Zdaňovanie finančných transakcií však ne sa nepýta na to, či je banka malá alebo veľká. Aplikuje sa na všetky rovnako. Preto nie je pre mňa jasné, na akú externalitu by toto zdaňovanie finančných transakcií bolo liekom. Inak zdieľam to, že aké, aké ciele má zdaňovanie finančných transakcií, ale podľa mňa sú problémy s implementáciou. Sú tu tri základné podmienky, ktoré najprv treba zrealizovať aby bolo možné vôbec prijať koncepciu zdaňovania finančných transakcií. Prvý, prvou podmienkou je to, že to musí platiť celosvetovo. Ak to nebude platiť celosvetovo, určite si buďte istí, že ľudia presunú svoje transakcie do takej časti sveta, kde sa zdaňovať nebudú. Druhá podmienka, ak som si správne prečítal návrhy, krátkodobosť ale ako odlišíme krátkodobé aplikovanie takéhoto opatrenia od, eh, od iných transakcií? Napríklad máme aj dva druhy krátkodobých transakcií. Napríklad, keď ECB požičiava banka, to je krátkodobé požičiavanie, požičiavanie na interbankovom trhu je krátkodobé, repo trh je takisto krátkodobý a toto nie sú vôbec súčasti eh, platobného systému. E, myslím si, že toto zdaňovanie má byť namierené na e, špekulatívne správanie sa na tzv. finančné eskamoterstvo, ale my nevieme presne definovať, čo už je hazard a špekulovanie a čo je ešte šikovné finančné eskamoterstvo. Napríklad hedging je vlastne istou poistkou, tak ako keď niekto píše poistnú zmluvu, keď, kde s niečím kalkuluje, kde niečo predpokladá. Ako by sme to ohodnotili? Je to zlá špekulácia alebo je to šikovné eskamotorstvo? Myslím si, že akékoľvek zdaňovanie finančných aktív, ak by bolo celosvetové, by mohlo fungovať. A ak nie, tak by sme len vyvolali arbitráže a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. A môj posledný e, bod, ktorý chcem zmieniť, je, že zdaňovanie transakcií už definične zvyšuje náklady na transakcie a znižuje likviditu, čo môže zvýšiť krehkosť, e, volatilitu, čo zase bude na prospech len špekulantom. Ale dovolte mi vrátiť sa k jadru veci. Myslím si, že by sme mohli takéto niečo zvládnuť technicky. Toľko z mojej strany. Kolegovia, hovorí pani Bowles, myslím si, že mus, budem prísnejšia. Iba jednu otázku môžete položiť, pretože táto dvojitá otázka nám zobrala ďalšie tri minúty, ktoré budú chýbať na konci diskusie. A teraz v mene Alde Sylvie Goulart. Dobrý deň, pán guvernér. Vítajte v Európskom parlamente v mene skupiny ALDE. Eh, svoju funkciu preberáte v ťažkej chvíli. Už tu bola položená otázka zo strany pani Podimata a pána Gozesa. Ja sa chcem spýtať na vojnu v komunikácii. Myslím, že tu nie sú pochybnosti, že vy ste technicky veľmi kompetentným človekom. Vítam aj to, že vaša nominácia bude víťazstvom európskeho ducha nad eh, národnými predsudkami. Ale aby ste boli akceptovateľní, tak vás trošku germanizovali. Boli ste Talian, e, priateľný pre Nemcov a zároveň sa vzdal hold nemeckej tradícii stability, nezávislosti Bundesbanky. A my chceme e, predsedu, ktorý bude v strede hry medzi severom a juhom. No a ako budete komunikovať? pretože na strane rady je tu kakofónia, ktorá je e, dokázaná a vy budete referenčnou osobnosťou pre mnohých Európanov. Budete garantom eura. Čo teda budete robiť, aby sa ešte viac zlepšilo zlepšila komunikácia Európskej centrálnej banky smerom k širokej verejnosti, čo už robil pán Triše. Ďakujem. Well, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gula, za túto otázku. Je ťažko povedať, čo som. Som asi Italian. A v skutočnosti a mnohé nemecké noviny ešte pred tromi mesiacmi ma dávali do nejakého taniera s cestovinou. ako by som bol pizza, alebo také nejaké porovnanie použili v novinách, už si nespomínam, ale ide o to, že čo som hovoril v posledných eh, mesiacoch na verejnosti, čo nebolo teda veľmi často, eh, bolo to, čo som hovoril celý život. A tvrdiť, že si cením cenovú eh, stabilitu, tak to musíte brať tak, že to povedal človek, ktorý to nemal za svojej mladosti v 70. 80. rokoch, keď sme mali viac ako 20-percentnú infláciu. A preto si veľmi cením cenovú stabilitu. Keď hovorím o tom, že chcem zmeniť fiskálnu situáciu a stabilizovať ju, je to preto, že som prešiel cez krízy 80. 90. rokov a viem, ako to vyzeralo. Nie som necitlivý voči ostatným, ale je tu širší bod téma dočinenia s mandátom ECB mandát ECB hovorí, že cenová Stabilita v strednodobom horizonte by sa mala zaistiť v celej zóne ako celku. To znamená, že to nediktujú národné ekonomické podmienky alebo národné priority či národné preferencie. A to je podľa mňa veľmi jasné. Ako som povedal na začiatku, zodpovedám sa všetkým európskym občanom a vám. A nie občanom jednej krajiny ale napriek tomu musím povedať, že bude veľmi ťažké nastúpiť na miesto po Žanovi Klodovi. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. V mene skupiny ECR eh, Kay Swinburne. Ďakujem veľmi pekne a vítajte tu, pán Draghi. Pán Juncker, predseda eurozóny, na zasadnutí v Štrásburgu pripustil, že by bol rád, keby ECB zohrávala formálnu úlohu pri riadení meny. Vzhľadom na to, ako euro poškodzuje ekonomický rast slabších krajina. Chceli by ste zohrávať takúto úlohu pri riadení meny v Európe? A keby sa zmluva zmenila tak, aby vám ponúkli túto úlohu, zobrali by ste to? Ak nie, prečo nie? Ďakujem veľmi pekne, pani Swinburne. Toto vôbec nie je jednoduchá otázka. Rozhodne, ako som už pár raz povedal, primárny mandát ECB, teda ten hlavný mandát ECB je zabezpečiť e, strednodobú cenovú stabilitu a to by mal byť ten hlavný riadiaci princíp. Keď sa na to pozrieme inak, e, musím povedať, že by to nebolo v súlade s mandátom a takisto by to nebol ani dobrý nápad mať menovú politiku e, s cieľom výmeného kurzu, kde si pozadí mysle. E, Spojené štáty americké to nerobia a ani eurozóna to nerobia a my to tiež nerobíme, ani sme to nikdy nerobili, e, pretože by to znamenalo obetovať cieľ, ktorým je cenová stabilita. Preto v tomto štádiu hovorím tieto veci. My sme všetci proti nadmerným výmeným kurzom, my sme proti tomu, aby nestabilita vychádzala z trhov, zomenou, ale ako bojovať proti tomu tak, že sa musíme uistiť, že na celom svete nevytvoríme celosvetovú nerovnovahu e, s veľkými deficitmi alebo prebytkami bežných účtov. Tieto bežné účty sú momentálne v rovnováhe a mali by byť v rovnováhe tak, aby sa vyhli dôsledkom fluktuácií výmenných kurzov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz v mene e, zelených Pascal Canfin. Oui, Dobrý deň. Môžete si dať sluchatka. Vitajte, pán guvernér. Chcel by som eh, povedať niečo, čo ešte dnes neodznelo ani z vašej eh, strany eh, z, a týka sa to Goldman Sachs. Vo vašej prezentácii ste hovorili o vašom mieste na, minister, na ministerstve financií a vynechali ste tú fázu, kedy ste pracovali v Goldman Sachs, boli ste podpredsedom um, pre suverené štáty, tak ako sa to dá prečítať v o Goldman Sachs. Poznáte dohodu medzi Gréckom a Goldman Sachs v roku 2000. Moja otázka nie je zameraná eh, na niečo nejasné, ale myslím si, že vzhľadom na mandát, ktorý možno budete mať, občania musia mať absolútnu dôveru v budúceho predsedu ECB. Takže jediná odpoveď, ktorú ste až doteraz dali, Eh, je, že ste s tým nemali nič spoločné a problémom je, že tento swap, táto výmena medzi Gréckom a Goldman Sachs v roku 2000 mal dôsledky až do roku 2002 a vaša funkcia v Goldman Sachs ako podpredsedu pre suverené štáty bolo predávať služby Goldman Sachs ostatným ministerstvám financií, čo ste urobili a čím som si ja istý. V roku 2003 ste boli v predstavenstve, boli ste eh, riaditeľom aj s ďalším človekom, ktorý bol autorom tohto swapu. E, teda určite ste poznali alebo vedeli o tejto dohody, hoci ste neboli jej pôvodcom. Čo nám dnes môžete povedať viac ako to, čo ste už spomenuli počas toho rýchleho komunike, kde ste spomenuli, že ste s tým nemali nič spoločné, čo sa mne nezdá pravda? Well, I mean... Nož, ak už viete, že to nie je pravda, tak prečo vôbec kladete tú otázku? Ale odpoviem vám. Myslím si, že je to dôležitá otázka a som naozaj vďačný za túto otázku. A dám vám odpoveď, ak vás presvedčí. Myslím si, že je veľmi dôležité nie len konať bezúhonne, ale byť aj vnímaný ako človek, ktorý koná bezúhonne. Mm. Ale teraz je tu ďalších pár aspektov a využijem e, celé tri minúty, ktoré mám na odpoveď, aby som vám o nich porozprávala. Moja práca v Goldman Sachse bola taká, že v podstate tie dohody medzi gréckou vládou a Goldman Sachsom e, sa uzavreli predtým, ako som tam bol ja. Ja po druhé nemám absolútne nič spoločné s týmito dohodami, ani predtým, ani potom. Po tretie, myslím si, že vaše informácie nie sú úplne správne. Ja som nebol e, zodpovedný za predaj vládam. Ja som spolupracoval so súkromným sektorom. A hoci Goldman Sachs očakávali odo mňa, že budem pracovať aj s vládnym sektorom. Ja som im povedal, že pravdu povediac, bol som už predtým v štátnom sektore a nemal som vôbec nejaký záujem e, pracovať v tomto sektore znova. Na konci mojej práce e, v Goldman Sachsovi roku 2005 e, sa ma pýtali, či budem pracovať vo verejnom sektore, ale e, nepracoval som potom vo verejnom sektore a nevyužil som nejako svoje vedomosti, takže e, naozaj to je koniec tohto príbehu. Ale potom je tu ešte ďalší aspekt. Človek môže vždy hovoriť, dobre, vy ste boli v investičnej banke a v určitom zmysle zrejme máte veľmi blízko bankám Nemohlo by tam náhodou ísť ku e, konfliktu záujmov, pokiaľ ide o bankové problémy. Myslím si, že mojich 6 rokov e, v talianskej banke, v banke v Italii, kde som pôsobil ako dozorca, mm, nedokázali, že niečo také sa stalo. A takisto vďaka tomu dozoru nad e, Banka d'Italia a vďaka zmenám nemala ani jedna talianská banka problémy počas krízy. Samozrejme, boli na to aj iné dôvody, ale toto je jeden dôvod. A mnohé banky na svojom svete sa nachádzajú v zlej situácii, ale Banka d'Italia nie. Bol som príliš prísny e, k tým, ktorí pracovali Banka d'Italia? Opýtajte sa ich. Dá sa však povedať, predsa len som bol v čele FSB. E, mohli by ste sa opýtať, či FSB bola meká k bankám. A tu sa chcem vyjadriť úplne jasne. E, chcem povedať to, čo hovorila FSB o kríze. E, náhodou som v roku 2002 napísal článok a tam nájdete mnoho, mnoho varovaní proti takýmto rizikám tento článok som napísal s profesorom Javacim a s profesorom Mertom. A počúvajte, tento dokument analýzuje situácie, ku ktorým môže dôjsť vzhľadom na veľké riziko v bankovom sektore. Venujeme sa rizikám, ktorým sú vystavené banky aj vlády a ktoré môžu viesť dôsledkom ktoré nepredpokladal nikto ani v bankách, ani vo verejnom sektore. A potom ten článok pokračuje. Myslím si, že tu sme prvý raz hovorili o SIFISE, o systematicky dôležitých finančných inštitúciách. Tu sme varovali každého o nadchádzajúcich rizikách. Keď som pracoval v Goldman Sachs, nemyslím si, že to malo vplyv na môj zdravý úsudok. ale ten najdôležitejší dôkaz je to, čo sme naozaj urobili v FSB eh, pokiaľ ide o reguláciu bank. Nezabúdajte na to, že v apríli 2008 eh, jediná reakcia na krízu eh, bolo tých 78 odporúčaní od FSB. My sme v 2008 už mali Bazilej 3, my sme hovorili o rozširovaní kapitálu, mali sme tu SIFIS, ale o tom budeme hovoriť neskôr, takže dúfam, že som vás svojou odpoveďou presvedčila. Predsednička, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi výračné a teraz mene eh, GUE Jürgen Klute. Áno, ďakujem veľmi pekne. Eh, pán Draghi, eh, chcel by som nadviazať, prepačte, Eh, pán Draghi, chcel by som vás tu privítať eh, v parlamente a chcel by som nadviazať na otázku, ktorú ste už aj čiastočne zodpovedali. V novinách som eh, v Nemecku čítal viaceré články a nikde sa nespochybňovala vaša odborná kompetencia. Tá sa práve že všade veľmi oceňovala keď sa hovorilo o tom, že by ste mohli byť predsedom ECB, ale predsa len e, tou politickou slabinou e, bol Goldman Sachs a Grécko. Aj keď teda tvrdíte, že vy ste s tým osobne nemali s tým nič spoločné, napriek tomu e, ste pracovali v tom čase v kontexte, ktorý minimálne vyvoláva určité otázky. Uh, v jedných nemeckých eh, novinách eh, píšu, že to zanecháva trpko príchuť v ústach. Eh, viete, aká je vzrušená situácia v Grécku, aká je situácia v Portugalsku a Španielsku. Tam sú ľudia na uliciach, tam sú nepokoje. Ak chcete naozaj nejakým spôsobom vyriešiť e, túto situáciu, e, ktorá sa odohráva predovšetkým v Grécku, musíte byť veľmi bezúhonný človek, ale podľa mňa e, to znižuje vašu dôveryhodnosť ako predsedu ECB, že teda máte za sebou prácu v Goldman Sachs. Ako chcete teda dosiahnuť tú potrebnú dôveryhodnosť vzhľadom na túto napätú situáciu? Um, I think the... Domnievam sa, že tá odpoveď, eh, ktorú som vám dal predtým, je odpoveď aj na vašu otázku. Povedal som, že som pôsobil ako bezúhonný človek a myslím si, že mám možno vnímať ako bezúhonného človeka aj nestranní a nezaujatí ľudia by to tvrdili. Myslím si, že som dal dostatok dôkazov, že to, že som bol v súkromnom sektore a priamo v menovanej banke, nespôsobilo nejakú zaujatosť v prospech miestnych bank, za ktoré som bol zodpovedný a za dozor, nad ktorými som bol zodpovedný. V skutočnosti by som nepovedal, že tu išlo o nejaký meký postoj k týmto bankám, ale skôr taký tvrdý postoj. Vezmite si napríklad Banka d'Italia. Tam som ja vykonával dozor nad bankou a bol to dozor nezávislý od vlády, od iných orgánov a robil som to zodpovedne. A moja práca bola veľmi podrobne monitorovaná. Vo verejných vyhláseniach som uviedol veľmi veľa dôkazov o rizikách, ktoré sa hromadili a povedal som to, povedal som to ako predseda eh, F, FSE a FSB, ale len čo sme mali globálnu dohľadovú a regulačnú zodpovednosť, využil som túto zodpovednosť tak, aby vytvorila silnejší a trvanlivejší systém do budúcnosti. Uh, to je asi všetko, čo môžem povedať na takú otázku, ako je vaša. Ďakujem veľmi pekne. The... E ďakujem veľmi pekne a teraz mene e, FP Mario Purpezio. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička, pán guvernér. Posledné dve otázky uviedli tému, ktorá je podľa mňa všeobecnejšia a celá tá záležitosť okolo Goldmana Zachsa myslím si, že vyplýva z obavy, legitimnej obavy, A tu sme počuli v parlamente pána Angelidisa, ktorý nám pripomenul e, nebezpečenstva, e, ktoré existovali a povedal, že v podstate sa tu vytvárajú základy pre e, nové kolo kríz, ktoré budú tragédiou pre mnohé krajiny, ako je napríklad naša. Z môjho pohľadu je podľa mňa dôležité, aby sme dostali určité objasnenia veľmi, e, veľmi dobré, že vo svete Goldman Sachs a ďalších bank a finančných inštitúcií sú ďalšie tajné asociácie, ktoré sa tu objavujú a tie sa objavili veľmi jasne. Napríklad Las Stigl. A je tu celá otázka vzťahov medzi investičnými bankami a a komerčných bank. Myslím si, že um, štáty už sú unavené z toho, že musia platiť za uh, špekulácie veľkých bank. Pán de Pietro je politický vodca a uh, hovoril o dohľade nad vedením uh, bank. A chcem sa teraz na to opýtať Mohli by ste sa eh, vyjadriť k tomu, ako by to bolo s monitorovaním, eh, vedením eh, bank? Vy ste spomenuli rôzne orgány a myslím si, že o nich môžeme hovoriť. To sú orgány, ktoré nedávno zorganizovali konferenciu. Napríklad v Taliansku profesor Tremonti a doktor Bernate a ďalší sa zúčastnili tejto konferencie. Nemyslím si, že by e, nejako pôsobili iba v zákulisí z tohto zmyslu, pretože sa objavujú aj na verejnosti a ide tu o investičné banky a o burzy cenných papierov, kde takisto pôsobia. Musím povedať, že sú o mnoho transparentnejšie, než e, niektorí ľudia tvrdia. Pokiaľ je toto jasné e, rozdelenie alebo e, o jasný rozdiel medzi investičnými bankami a ďalšími typmi bank, tak som povedal presne to isté. Ja som povedal, že je to súčasťou možností, ktoré FSV predstavilo národným regulačným orgánom. A keď v Európe máte pocit, že komisia sa domnieva, ale nedomnieva sa, že to bola alternatíva, ktorou sa dalo uberať, tak bolo treba tak urobiť. Presne to urobili Američania. To samozrejme závisí od bank, to závisí od spoločnosti, to závisí od toho, kde sa odohrávajú operácie. Takisto to závisí od menovej suverenity verejnosti. Toto však bolo teraz prácou Európskej centrálnej banky a Európska centrálna banka musí v strednodobom horizonte e, zabezpečiť aj e, cenovú stabilitu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Teraz sme u EPP a Wernera Langena. Áno, ďakujem, e, pán Prezident Draghi, musím povedať, že vy ste naozaj vynikajúci odborník, ste skúsení. Aj v Nemecku sa objavovali hlasy, že sa najlepšie hodíte na túto úlohu. E, chcel by som sa opýtať na niečo, čo ste e, práve povedali. Chcel by som sa opýtať na boj proti nerovnovážnym stavom a nerovnováhom e, v Európe Taliansko, vravili ste, malo problémy v 70. rokoch, tak ako má teraz Grécko, ale Taliansko je e, väčšia krajina. Ale v posledných desiatich rokoch sa zase situácia vyvinula e, inak, pretože je tu rozdiel až 25 konkurencie schopnosti. E, čo by ste poradili členským štátom eurozóny, aby ich konkurencieschopnosť eh, bola lepšia, aby sa priblížila voči konkurencieschopnosti iných eh, členských štátov. You, Ďakujem pekne, pán Langen. Toto je veľmi dôležitá otázka, pretože sa týka súčasnej menovej politiky v oblasti, ktorá je heterogénna. Ešte raz pripomeniem, že cieľom je alebo cieľom ECB je mať strednodobú cenovú stabilitu pre celú eurozónu. Potom je tu otázka, či to e, nejako poškodí slabšie krajiny, ak by úrokové miery narastli z dôvodov cenovej stability. Odpoveď je, pozrime sa na to, aké sú náklady za úvery, pretože to je dôležité pre rast a investície v rôznych krajinách. Toto je k, uh, úzko prepojené s nákladmi na úrokové miery pri štátnych dlhoch, pretože keď banky požičiavajú peniaze, tak hľadajú alternatívny zdroj financí, uh, e, investícií. Takže krajiny, ktoré majú fiskálnu krízu, tak uh, ich e, náklady predstavujú 14-15 v prípade štátneho dlhu. A to je obrovské číslo ohľad s porovnaním e, s nízkymi číslami v krátkodobej oblasti, kde rozhoduje o rokových mierach ECB. Takže kam smerujem? Smerujem na tú skutočnosť, že zabezpečenie cenovej stability by znížilo e, rizikové prémium všade pre dobré krajiny a pre krajiny, ktoré si nepočínajú až tak dobre. Ale kľúčová zložka znižovania nákladov na úvery je, je implementácia fiskálnej e, reštrukturalizácie plánu, ktorý zníži e, rizikové prémium suvereného dlhu v prípade verejných dlhov. Toto je prvá, prvý krok. Čiže cenová stabilita pre eurozónu by zabezpečila nižšie rizikové premium pre všetkých. Potom zníženie fiskálnych deficitov, aby sme znížili verejný dlh a znížili rizikové prémium štátneho dlhu. Tretí krok, štrukturálne reformy. Nie je tu žiadny iný, žiadna alternatíva boja so stratou konkurencieschopnosti ako štrukturálne reformy, ktoré by mohli posilniť konkurencieschopnosť. Ďakujem, pán Langen. Dobre, a teraz e, za SAD pán Leonardo Domeniči. Dobrý deň. Pán guvernér, vítajte. Čiastočne ste už odpovedal pani Svinben a pánovi Langenovi. Uh, pokiaľ ide o výmenný kurz a konkurenčné problémy, ale ja mám jednu otázku. Minulý týždeň po tlačovej konferencii e, predsedu Trišeta jediná možnosť zvýšenia cien v júli viedla k reakciám Problémom je, že ak sa situácia, ktorou teraz prechádzame a reakcie, ktoré sa teraz pripravujú, sú stimulované obmedzeniu snahou zamedziť infláciu v severských krajinách, to môže mať silný dopad na tzv. južné krajiny, teda na juhu Európy. A je jasné, že musíme pracovať na výmenom kurze v zmysle, tak ako ste to povedali pred chvíľou. Ja si ale myslím, že zníženie dlhu nestačí na to, aby sa oživil hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Potrebujeme národnú zodpovednosť a tiež oživenie európskeho riadenia, mať spoločnú daňovú politiku, zdieľať riziká a mať silnejšiu politickú úniu. Moja otázka je následovná. Ste človekom, ktorý má zmysel pre inštitúcie, rešpektujete ich. To je dôležité aj pre členské krajiny. V písomných odpovediach ste ale povedal, že ste presvedčený Európan. Ja si myslím, že teraz musíme urobiť aj mimoriadne kroky, nielen dodržiavať pravidla inštitúcií. Bude budúci predseda ECB sa snažiť dosahovať tieto ciele, ktoré sa týkajú rozvoja a rastu, aj keď to bude nad rámec limitu vašej funkcie? Ako som povedal na začiatku, veľká časť môjho života bola venovaná budovaniu menovej únie a Európy ako takej veľa problémov, ktoré v súčasnosti máme, a to zrejme vedia všetci, je spôsobených nedostatkom alebo nedokončením určitých procesov. Budovali sme menovú úniu, máme jednotnú menu. Veľa rokov si krajne mysleli, že to stačí, ale potom sa ukázalo, že to nestačí, že nestačí jednotná mena, ak nebudeme mať zodpovedajúcu politiku. Politický proces má rôzne etapy a my sme teraz akoby e, uprostred tohto prúdu. Ďalším krokom je budovanie na základe toho, čo už máme. Mali sme systém pravidel, Bol to pakt rastu a stability. Pred 5 rokmi sme ho oslabili a to bola chyba. Musíme sa teda vrátiť k prísnym pravidlám, disciplínu a pod disciplínou chápem prevenčnú disciplínu, monitoring a sankcie, ktoré budú politické, budú sa týkať povesti aj financií. Pre rozpočtovú disciplínu Viete, ako sa k tomu stavia Európska centrálna banka, predseda Triše, ja s tým úplne súhlasím, tieto postupy musia byť automatické práve preto, aby sme zabránili tomu, čo sa stalo s paktom rastu a stabilitu. stability. Európsky parlament v tomto smere urobil veľa a to aj s podporou Európskeho parlamentu mohla Európska centrálna banka na tomto pracovať v posledných mesiacoch. Kľúčové slova tohto procesu sú posilnenie, prehlbenie a rozšírenie. Posilnenie dohľadu v zmysle, ako som to už povedal, prehlbenie tohto dohľadu musí byť teda detailnejší a širší, aj na iné, rozšírenie aj na iné oblasti. Napríklad oblasti iné, ako je rozpočtová disciplína. Zistujeme, že problémom mnohých krajín je konkurencieschopnosť. Tá sa zvyšuje vďaka štrukturálnym reformám, ale v oblasti týchto reforiem ešte stále zatiaľ teda až do nedávneho paktu, ktorý je dielom pracovnej skupiny pána Van Rompuya, tu nie sú obsiahnuté spoločné pravidlá. Zatiaľ nie sú záväzné, len sa objavili. Myslím, že je na čase začať ich zavádzať a uplatňovať ako povinné pravidlá. Potrebujeme disciplínu, ktorá platí v rozpočte, rozšíriť aj na iné oblasti. Je to postupný pluralistický proces. Skok dopredu e, je pozitívny, nové koncepcie, teda musíme si uvedomiť, akým smerom sa uberáme a tiež aké kroky reálne môžeme uskutočniť. Ďakujem. Ďakujem a teraz mene ALDE pán Wolf Klinc. Signor Draghi, si ham... Eh, pán Draghi, v svojej odpovedi na otázku 5 ste jasne naznačili, že e, chcete viesť dve línie. E, nezávislosť Európskej centrálnej banky a potom tú druhú líniu. A tam hovoríte o zdravej miere pragmatizmu e, pri pozbudzovaní a zlepšovaní ekonomického prostredia. Potom konštatujete, že Počas krízy e, sme sa trošku vzdali aj stability, pretože treba e, obhajovať stabilitu celého finančného e, sektoru. A toto boli opatrenia, ktoré boli v podstate politické. Nebolo by lepšie toto jasne povedať a nebolo by lepšie vzdať sa tejto mantry, ktorá stále hovorí o nezávislosti ECB z mnohých dôvodov, z ktorých mnoho už neexistuje. A okrem toho, keď tu hovoríte o zdravom pragmatizme a o trvalo sa vyvíjajúcom e, ekonomickom prostredí, tak e, bolo by podľa mňa lepšie hovoriť naozaj pravdu. Thank you, thank you, Ďakujem. Absolútne to tak nie je pragmatický postoj treba aplikovať aj na celú koncepciu stratégie východisk z krízy. Mimochodom, nesúhlasím s vami, že ECB stratilo nezávislosť. ECB vyvinulo mnohé opatrenia, napríklad program trhu s ocenými papiermi alebo financovanie bank, ktoré už ani neviem, ako sa teraz volá, Persistent Banks bolo, bolo jedným z názvov. A myslím si, že sme príliš veľký dôraz dávali na likviditu ECB. Všetky opatrenia, ktoré sme vykonali, sme vykonali s tým, že sme mali na mysli jednu základnú vec. Ak by sme neboli tieto opatrenia prijali, Niektoré e, kanály monetárnej politiky by boli bývali vyschli. Tieto opatrenia sa vždy robili s tým, že sme mali na mysli monetárne politické opatrenia. A to je veľmi dôležité, pretože keď raz posúdime, že nebezpečenstvo tu už nie je, tak potom sa stiahneme potom už nebuďme aktívni. A druhá vec, ktorú treba pripomenúť, v prípade programu pre trh s cennými papiermi, Securities Market Program, SMP, aj pri iných opatreniach to platí, boli dočasné. Žiadne to opatrenie tu nebude na veky. A tretí bod, žiadne z týchto opatrení nespochybní cieľ toho, že zabezpečujeme strednodobú cenovú stabilitu za, pre celú túto oblasť. ECB splnila tento cieľ, máme cenovú stabilitu, pretože je blízko 2 a to aj počas krízy. Myslím si, že toto treba mať na zreteli, pretože v čase od roku 2009 a dokonca čas roku 2010 sme nastavili taký systém, ktorý zakotvil inflačné očakávania, ktoré umožnili ECB fungovať rýchlo, pružne a adekvátne tomu, ako sa vyvíjala kríza, s akou intenzitou sa vyvíjala. Takže myslím si, že cieľ cenovej stability sme nikdy nespochybnili a v tomto zmysle ECB si ponechala svoju nezávislosť. Súhlasil by som s vami však v tom, že musíme byť ostražití a musíme mať na zreteli, prečo sme tie opatrenia robili. Dovolte mi byť ešte úprimnejší, priamejší. Žiadny, žiadne krízy štátneho dlhu, e, žiadne programy, ktoré sa nazývali Persistent Bidder Bank, nič neodvrátilo ECB od hlavného cieľa, ktorým bola strednodobá cenová stabilita. Ďakujeme, hovorí pani Bowles. Teraz i vo strate za ECR. Dovolte mi, pani predsednička, zaželať vám všetko najlepšie v týchto búrlivých časoch Ako vyhodnotíte fakt, že ECB sa dostalo do situácie, kedy nezávislá centrálna banka spolu rozhoduje a dokonca spoločne pripravuje so suverenným štátom Gréckom isté opatrenia. Dokonca sa tu hovorí o procese privatizácie gréckého majetku. Nemyslíte si, že takýto postup môže byť pre budúcnosť nebezpečný? Nie je tu riziko, že nezávislosť ECB, že dôveryhodnosť ECB v situácii, keď sa ECB stáva súčasťou politického riešenia greckého dlhu, je ohrozená? Ďakujem. No, ja by som s vami súhlasil, pán Strax, že sa stávame súčasťou politického riešenia. A to same o sebe môže predstavovať istú stratu nezávislosti, ale ECB je e, v takej situácii, keď posudzuje potenciálne rizika fiškálnej reštrukturalizácie a monitoruje implementáciu tejto reštrukturalizácie. Čo je ešte dôležité, posudzujeme, ako je e, možné dlhodobo dlh splácať tak, aby bol trvalo udržateľný, alebo toto splácanie aby bolo trvalo udržateľné. Ale táto práca zahrňa politickú dimenziu a v tom máte úplne plnú pravdu. Musíme však byť mimoriadne opatrní, aby sme neprekročili tú tenkú hranicu, aby sme nezašli tam, kde náš mandát nesiaha, pretože zmluvy jasne vymedzujú, aká je úloha ECB. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pán Bowles. E, za zelených Filip Lambert. Sharon. Ďakujem, Sharon, pán Draghi. Pravdepodobne ste najortodoxnejším katolíkom, ktorého som kedy stretol. Hovorím to preto, lebo Vieme o vás, že tvrdíte, že ECB má zostať nezávislá a napriek tomu chcete sa deliť o túto nezávislosť. Ja by som povedal, že my ako zákonodarcovia si vážime nezávislosť ECB, tak ako vy, ale my sme na rozdiel od vás, my sa zodpovedáme ľudu, a preto naozaj treba byť opatrný, neprekročiť svoj mandát, ale ECB to už robí a robí to každý deň, keď ECB hovorí, ako ste aj vy dnes povedali, no už mali by sme chrániť súkromných veriteľov a zabezpečiť, že riziko greckého dlhu sa nedostane do verejných rúk, tak už týmto robíte politickú voľbu. A môžeme s vami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale to nie je odborná voľba, ale techn- politická voľba. Keď ECB, slovami Žana Pola Trišetá, neviem, či aj vy tak budete konať, pôjdete v jeho stopách alebo nie, ale on povedal, že treba zoškrtať verejné výdavky a zvýšiť dane. Aj toto je politická voľba. Pretože rozpočtová rovnováha je jedna vec, ale tá sa dá dosiahnuť viacerými spôsobmi a zvyčajne ECB sa musí postaviť na nejakú konkrétnu stranu. A urobili ste sériu politických krokov, kedy vidno, že ECB nepočúva trojku, ktorá urobila odporúčania e, štátom, ktoré sú ohrozené a vy takisto začnete takéto politické odporúčania dávať. Tým už prestupujete svoj mandát, tým sa blížite k inflácii. Čo by ste na toto odpovedali? ECB naozaj má e, ten mandát v udržaný pod kontrolou, alebo už je ďaleko. Ďakujeme, pán Lamberts. Dovolte mi zareagovať na tri veci, ktoré ste spomenuli. Predovšetkým zodpovedáme sa občanom Európy, Európskej centrálnej banke. Európska centrálna banka sa zodpovedá vám. Preto som tu, preto sa môžete pýtať vaše otázky. Po druhé, nikdy som nepovedal, že chceme ochraňovať súkromných veriteľov. Také niečo som nič nepovedal a ani len som sa toho nedotkol. Vy to beriete ako hotovú vec, že som to povedal, ale ja som to naozaj nepovedal, pretože dúfam, že počujem, čo hovorím, keď rozprávam. Ja som povedal niečo iné. Povedal som, že sú tri spôsoby, ako sa vyrovnať s gréckou krízou. Jedna vec je dobrovoľná reštrukturalizácia, druhá vec je výmena a dlhu. A ďalšia vec je niečo, čo sa nazýva haircut. A ak si jeden, niekto vyberie jednu z týchto troch ciest, tak potom bude musieť znášať isté konzekvencie. A nie je v mojich silách zabraniť konzekvenciám, zabraniť dôsledkom voľby, ale je mojou povinnosťou informovať vás o dôsledkoch takejto voľby medzi troma cestami. A teraz tretia vec k daniam a výdavkom. Prečo Európska centrálna banka podporuje rast? Prečo ECB E, ju zaujíma konkurencieschopnosť. Odpoveď vo veľmi zadlžených krajinách je rast spolu s fiskálnou disciplínou základnou podmienkou na finančnú stabilitu. A ak nerastiete, tak neviete splácať dlhy. Toto je veľmi dôležitý bod. Ak treba rásť, ak, ak sa má raz, treba urobiť nejaké veci a netreba robiť iné veci. To už je technická záležitosť, podrobnosti, ale toto je vysvetlenie stanoviska ECB. Veľmi často sa ľudia chovajú nepriateľsky k centrálnej banke a k tomu, čo je jej domenou. Ďakujem. Naozaj ste úplne najortodoxnejší katolík, akého poznám. Zaznela ešte, zaznel dovetok. Áno, Filip, počujeme vás povedala pani Bowles. Teraz prechádzame zasa k skupine EPP. Slovo má Alfredo Palone. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán eh, guvernér, hovorili ste o kríze e, v Taliansku a súvislosť s súčasnou situáciou v Grécku. A mne sa páčila odpoveď, ktorú ste uviedli, ale e, objektívne je situácia odlišná medzi svetom včera a dnes, pretože dnes sme v globalizovanom svete, kedy sú trhy prepojené a aj naše hospodárstva Snažíme sa vymaniť sa z najhoršej krízy v histórii. V kríze sú veľké obmedzenia, pokiaľ ide o medzinárodné financie, je tu cenová volatilita, špekulácie, ktoré porušujú akékoľvek pravidlá, či už ide o dlhy jednotlivých krajín a, a všetko toto vedie k finančnej nestabilite. Moja otázka, pán guvernér, je následovná. Ako by mala menová politika byť vedená, aby sme zachovali finančnú stabilitu? Con, con, con l'esplodere della crisi, eh... Ďakujem. S tým, že táto kríza prišla tak rýchlo, v mnohých oblastiach bolo jasné, že monetárna politika, ktorá tu bola do roku 2007, nevzala náležite do úvahy špekulatívne bubliny, nič sa neurobilo, aby sa zabezpečila finančná stabilita Úplne sme sa tohto pojmu báli a Veľká Európska centrálna banka hovorila, nemôžeme nič urobiť, musíme počkať, kým tá bublina jednoducho praskne a potom poutierame dlážku po bubline. A tvárili sa ako policajti na boisku, ale myslím si, že tá rola sa zmenila. Teraz už nikto sa takto netvári a stratégia by mala byť iná. Monetárna politika, opakujem, je prostriedok na zabezpečenie strednodobej finančnej stability a zároveň, aby zabezpečila vzostup, rast. To sme videli v priebehu krízy. Ale mm, táto politika, menová politika, nie je sama o sebe tým najlepším nástrojom, tou najlepšou pákou, ktorá by mohla sama o sebe zabezpečiť finančnú stabilitu. Tam treba ešte iné nástroje, iné páky, napríklad makroprudenciálny dohľad. A dve, tieto dve politiky sa vzájomne nevylúčujú, práve naopak doplňajú sa. Menová, čiže monetárna politika zabezpečuje finančnú stabilitu a takisto ako keby zabezpečovala zázemie tejto finančnej stability. A to môže vytvoriť, alebo my musíme vytvoriť podmienky finančnej stabilite a vyhnúť sa nestabilite. Takže istá práca bola odvedená, ale treba mať na zreteli aj to, že sa ekonomika niekde zrýchľuje, prehrieva. A keď hovoríme o menovej politike, musíme mať na zreteli to, čo sa deje na trhu s nehnuteľnosťami v jednotlivých krajinách eurozóny a ako sa poskytovanie úverov rozvíja v rôznych častiach eurozóny. Treba túto finančnú stabilitu nastoliť v širokom slova zmysle a menová, pri menovej politike je stabilita cien kľúčovým výrazom. Čiže makroprudenciálny dohľad je niečo, na čom sa dá stavať. Napríklad v niektorých častiach eurozóny sa vytvorila bublina s nehnuteľnosťami a treba sa s tým vysporiadať napríklad tak, že sa zvýši ten podiel, ktorý sa nemôže odfinancovať bankami, to znamená vlastné imanie, pomer vlastného imania a požičaných peňazí musí zostať rozumný. Inými slovami, to, čo si človek požičia, musí byť rozumné v porovnaní s tým, koľko zarába. Takýto nástroj, ktorý toto zistuje, treba posilniť. A ďalšia vec je kapitalizácia bank. Konkrétny príklad e, z Talianska nedávno sa konala inšpekcia banky a zistilo sa, že banka veľmi investovala do nehnuteľností, do, do domov a potom na základe toho bola požiadaná, aby zvýšila svoj kapitál. Toto je, takto funguje makroprudenciálny dohľad. Ďakujeme, hovorí pani Bowles za skupinu S. Andy Arlene McCarthy. Ďakujem vám. Pán Draghi, ju ma vaše osobné názory, nie len názory vašich predchodcov v radoch ECB. To som si už vypočula niekoľkokrát. Viem, že ste odmietli zdaňovanie finančných transakcií, ale zároveň ste povedali, že aj vy ste za cieľ, ktorý sa má dosiahnuť zdaňovaním finančných transakcií. Myslíte si, že finančné služby by mali byť zdanené a že finančná likvidita, ktorú má poskytnúť ECB, má byť vnímaná občanmi na zvýšenie bonusov a nie ako prispievajúca k skutočnému hospodárstvu? Ja sa vás pýtam, vy osobne ako líder budete počúvať takýto hlas občanov, pretože sa zodpovedáte občanov, občanom a naozaj preskúmate všetky alternatívy e, zdaňovania finančných transakcií, napríklad tie, čo sa týkajú trhu e, repo a ďalších záležitostí. Ja som za Zdaňovanie finančných transakcií a vy využijete svoju pozíciu, moju, moc svojej pozície, aby sa presadila celosvetovo? Odpoveď. Áno, čo sa týka zdaňovania finančných transakcií, už som povedal, čo som chcel povedať. Inými slovami, ak chceme dosiahnuť ten správny cieľ, musel by som sa dozvedieť viac o FTT, zdaňovaní finančných transakcií. Napríklad tie inštitúcie, ktoré sú systémovo priveľké, aby mohli padnúť, sú dnes hlavným zdrojom morálneho, rizika morálneho hazardovania. Inými slovami, začali sme pracovať s týmito veľkými inštitúciami, inštitúciami s krátkou SIFIS, tak, aby sme zužitkovali lekciu, ktorú nám poskytol pád banky Lehman Brothers. Poprvé, nemali by sme pripustiť pád banky, ktorý, ktorý musia odfinancovať daňoví poplatníci. A druhý cieľ – Nemali by byť žiadne pády, zlyhania, platobnej neschopnosti bank, ktoré rozkolisajú trh tak, ako to urobil pád Lehman Brothers. Myslím si, že pred rokom už sa vykonala veľká, veľké množstvo práce, ktoré naozaj bola zacielená táto práca na spomínané inštitúcie a pozostáva táto práca z troch pilierov. Po prvé, chceme, aby takéto systematicky dôležité inštitúcie mali vyššiu absorpčnú kapacitu, to znamená, že musia mať viac odloženého kapitálu ako e, inštitúcie, ktoré zo systémového hľadiska nie sú až také dôležité, pretože tým, že sú ve- takéto veľké, to už je externalita ako taká. A keď poviem slovo veľká, znamená to veľká ako taká, alebo ne, nahraditeľná, alebo prepojená, je táto inštitúcia príliš pod tým všetkým myslím. Preto musí takáto inštitúcia mať vyšší kapitál, ktorý musí byť kvalitný svojim zložením, aby bola táto banka schopná absorbovať nejaký šok, ktorý môže prísť. Po druhé, musíme zabezpečiť, že peniaze daňových poplatníkov sa nezneužijú. To znamená, že musíme mať systémy krízových mechanizmov a riadenia týchto mm, krízových mechanizmov. Čo tým vlastne myslím? myslí tým viacero veci a dve sú z nich najdôležitejšie. Po prvé, predstavte si, že veľ, veľká banka jednoducho zbankrotuje, padne a národný e, dozor musí byť v takej pozícii, aby mohol rozhodnúť, ktorý segment tejto banky treba hneď zatvoriť a ktorý ešte treba sa snažiť zachrániť, ktorý zostane otvorený. A zvyčajne tu rozhodujeme medzi základnými funkciami banky a tie treba uchovať a ostatné veci, platobné systémy, vklady, treba uchovať. A ostatné veci nie sú až také dôležité práve preto, aby sme ochránili peniaze daňových poplatníkov. Treba si položiť otázku, ak banka padne, kto príde o peniaze? Akcionári? To je naozaj v prvej línii skupina, ale čo veriteľia? Diskusie, ktoré sme mali o týchto organizáciách SIFIS, sa neodlišujú od diskusiách o suverénnych štátoch. Máme zoznam veriteľov, treba povedať, ktorých kredito, kre, veriteľov ochránime a na, do akej úrovne, kde bude hranica. Napríklad e, veľmi e, dlho pôsobiaci veriteľia, ktorí majú svoje skúsenosti, tí by nemali byť chránení, hoci tie zoznamy, ktoré každý z nás má, sa odlišujú. Ale musíme pracovať aj celosvetovo a tam sa treba zhodnúť. Tento dohľad by e, mal byť nezávislý práve preto, že tu máme systémovo e, nenahraditeľné inštitúcie. Treba rozšíriť mandát, treba aby dohľad mal viac právomoci, aby bol nezávislý. Toto sa vysporiadáva so eh, ex- špecifickou externalitou, ktorým sú SIFIS. A čo sa týka zdaňovania finančných transakcií, neodpovedá na túto hrozbu zdaňovanie. A okrem toho, že sú tu problémy s implementáciou zdaňovania finančných transakcií a potom, pozrime sa na všetky alternatívy, vyhodnoťme dôkazy a potom sa rozhodnime, hovorí e, pani za predsedníckým stolom. Inak si všetci myslíme, že treba zdaniť transakcie. Áno, ja som, pokračuje e, pán Mario, musíme jednoducho preskúmať všetky možnosti. Ja som za to a ja som pripravený preskúmať všetky. Ale myslím, že by som mohol pokračovať veľmi dlho, vrátim sa k tomu, o čom som hovoril, vysporiadame sa s príslušnými externalitami a ak si myslíte, že je tu iná cesta, iná alternatíva, predostrite ju, my ju preskúmame teraz za Alde Oli Schmidt. You, um, Ďakujem veľmi pekne, pán Draghi. Som liberálom zo Švedska, som mimo eurozóny teda. Zatiaľ Vaše odpovede a vaše prezentácie na mňa zapôsobili. A po vašich písomných odpovediach, ktoré sa týkajú spravodlivej rotácie členstva v Rade ECB a takisto pokiaľ ide o národnosť a rody, vaša odpoveď je úplne priamočiara, dalo by sa povedať, že až ortodoxná. A možno by to mohlo byť kontraproduktívne, keď sa vyberie najkompetentnejšia osoba. E, rozumiem vašim argumentom, ale musím povedať, že Európa má kompetentné ženy aj v oblasti menovej politiky, takže moja otázka je, e, myslíte si, že pre vás a pre ECB by to mohol byť problém viesť otvorený dialog s verejnosťou? A mohol by to byť problém e, znova nadobudnúť e, dobrý dojem v očiach verejnosti, keď tam nebudete mať nejaké ženy v predstavenstve, ani v radách, nikde, keď tam budú iba sami muži. Ja nespochybňujem vašu kompetenciu, pán Draghi, to vôbec nie, ale to môže byť demokratický problém. A ja to hovorím ako muž, ako vy. A vy ste taký polovičný Nemec možno ale tá rodová otázka je tam aj tak. Áno, myslím si, že máte pravdu. Je tam problém v tom všetkom, tak ako je všade problém s tohto pohľadu. Je to naozaj veľmi dôležitý e, problém, ale my máme mandát, máme zmluvu a e, tá hovorí veľmi dôležité veci. Nehovorí sa tam nič o kvotách pre národnosti alebo e, rody. Hovorí sa o tom, že ľudí treba vybrať na základe ich mimoriadných schopností a profesionálnej kvalifikácie. Nepamätám si presne, čo všetko tam je uvedené, ale to hovorí zmluva. Naši vodcovia mali mať e, na pamäti tento problém, keď rozmýšľali e, nad ECB, ale aj celkovo e, nad politickou situáciou v jednotlivých krajinách. Súhlasím s vami. Určite je to pre mňa problém. Je to problém pre každého, kto vie o tom niečo. Je to určite pre mňa problém. Predstavenstvo Banka d'Italia sa môže pochváliť ženou Ďakujem veľmi pekne. <laughs> It's all right. It's all right. Um... Tak teda dobre. Teraz prechádzame k EPP a k Lose Manuelovi Garcia Magalovi. A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A vítam tu nášho kandidáta. A pokosím sa zamerať na analýzu situácie a Pozriem sa na Grécko, ale iba ako na prípadovú štúdiu. Grécko má 160% zadlženosť a aby znižilo túto zadlženosť, muselo by mať e, prebytok 8%, čo znamená, že by muselo znižiť verejné výdavky o 16%. Obávam sa, že asi nebude možné dosiahnuť takéto výsledky s tou nedôverou, a s tým nedostatkom rastu, s ktorým teraz musí Grécko bojovať. Je tam cenová nestabilita a to je problém, ktorý treba vyriešiť. Potom je tu reštrukturalizácia Grécko a vieme, že niektoré krajiny a aj malé krajiny nie sú za neobmedzené e, transfery prostriedkov. Čo skoro sa odsúhlasí Eh, druhý záchranný balíček, eh, možno to bude niekoľko mesiacov, ale musím povedať, že viaceré členské štáty nie sú za provizorný alebo definitívny mechanizmus, ktorý by umožňoval štátu zasahovať do finančného trhu a nariadovať eh, reštrukturalizáciu. Mnohým sa táto myšlienka páči, ale jednoducho nejak e, nie a nie naštartovať e, túto myšlienku. Ako ste to mysleli? E, pýta sa pán Draghi. Pán Garcia Margalo hovorí, že ja som navrhol európsky mechanizmus, ktorý by mohol zasiahnuť do druhotného dlhového trhu a tým pádom uľahčiť dobrovoľnú reštrukturalizáciu. E, pán Junkers povedal, že je to dobrý nápad, ale že členské štáty to nechcú. Prečo to členské štáty nechcú? Aké sú technické problémy s touto dobrovoľnou reštrukturalizáciou? A keď to neurobíme, aké ďalšie opatrenia budú k dispozícii niekoľko mesiacov, keď budeme opäť v tej istej situácii, e, v akej sa nachádzame teraz? Opäť musím povedať, že sa viac venujeme tým finančným aspektom. Pokiaľ ide o ESM, vzniklo ako mechanizmus, ktorý má pomáhať krajinám riešiť dočasné problémy. Mechanizmus ESM nevznikol na to, aby prebehli fiskálne transfery medzi krajinami mohlo by dojsť k nákupu dlhopisov na primárnom trhu. Nebolo dovolené nakupovať dlhopisy na sekundárnom trhu. Tu si treba predstaviť, čo by štáty zrejme chceli. Štáty by zrejme chceli obmedziť možnosť ESM zasahovať do chodu na trhoch. A podľa možností zadržať veľký dlh zakopený na sekundárnych trh bez podmienok, pretože ESM e, trvá na e, prísnej podmienečnosti. Z tohto pohľadu je rozumné, že funguje na primárnom trhu. Keď poviete, že môže fungovať aj na sekundárnom trhu, a teraz sa snažím eh, cítiť do kože tých, ktorí povedali nie. Ideálne by bolo mať orgán, ktorý kupuje a predáva na sekundárnom trhu, eh, pretože ak kupujete na sekundárnom trhu, znamená to, že to budete robiť permanentne. A ľudia sa pýtajú, ako posúdim podmienečnosť eh, týchto nákupov na sekundárnom trhu. Uh, bude to v tom istom postupe, ktorý používame aj pre nákupy na primárnom trhu? A odpoveď e, by bola, ja naozaj nevidím, ako by sa to mohlo odohrávať každodenne. Podľa mňa to má viac dočinenia s implementačnými e, dôvodmi, než e, konsenzuálnymi dôvodmi. Budeme sa musieť na to pozrieť. Ale do veľkej miery sekundárny a primárny trh sú náhradami sa zamieňajú. Teraz e, Sabin Kutaš pre SAD. E, ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, e, pán Draghi. Som si istý, že táto prvá výmena je začiatkom dlhej série výmen. Ale teraz sa chcem vrátiť k problému v Európe. Chcem vám pripomenúť, že my ako socialisti podporujeme myšlienku konverzie časti národných e, dlhov na eurodlhopisy. E, takisto som si istý, že ste už počuli o myšlienke projektových dlhopisov a prišiel som s myšlienkou a chcel by som vedieť, aký je na to váš názor. Keby sme vytvorili nové eurodlhopisy, aby sme e, financovali rast Bolo by to dobré? Napríklad aj v USA v 50. rokoch a v 40. E, rokoch po kríze mali e, tzv. novú dohodu, kde tiež vydali e, nové dlhopisy, aby podporili rast. Takýmto spôsobom by sme vlastne umožnili aj veriteľom, aby sa zbavili dlhov, alebo teda aby prišli svojim peniazom. Odpoveď? Existujú dva rôzne druhy dlhopisov. Máme rastové dlhopisy a to sú dlhopisy únie. Do tej miery, že sú dlhopismi únie, budú kryté úniou. V súčasnej situácii, ako som povedal predtým, momentálne sa nachádzame uprostred brodu alebo uprostred rieky. Ešte sme rieku neprekročili k hlbšej únii a Vydanie dlhopisov únie by čo znamenalo? Znamenalo by to, že krajiny, ktoré majú veľmi dobrý rating, by nakoniec zaplatili viac a krajiny, ktoré majú veľmi zlý rating, by zaplatili menej. To znamená, že by ste mali transfer medzi krajinami za týmto účelom a to by sme e, si museli overiť, či je to zlúčiteľné e, s doložkou o neposkytovaní záchranných balíčkov, čo máme v zmluve. To, čo sa nazývalo e, dlhopisom pre reštrukturizáciu v roku 1993, to bol dlhopis, ktorý navrhol Jacques Delors. A to si spomínam, pretože E, vtedy som tam bol a takisto si spomínam na vehementnú reakciu mnohých krajín, ktoré boli proti tomuto návrhu z dôvodov, ktoré tu počujeme dnes. 15, 17, 18 rokov neskôr a to bol strach, že by tu mohlo ísť o transferovú úniu. A musím povedať, že ide presne o ten istý strach, aký máme dnes o 18 rokov neskôr. Uh, E, podľa mňa dlhopis únie je naozaj legitimný nástroj, ak sa nám podarí mať e, užšiu úniu. Niekto by to nazval mini fiškálnou úniou, ale chceme mať niečo ešte viac. E, povedal by som, a tu sa púšťam do niečoho, čo neviem, či pán Lambert mi dovolí, ale naozaj sa tu púšťam do politických vôd, keď to hovorím. Sme únia. Takže buď sme spolu zviazaní určitými pravidlami, alebo sme spojení inštitúciami a rozpočtom. A práve teraz nie sme ani jedno, ani druhé. Momentálne sme v procese stať sa zviazanými pravidlami. Musíme rozšíriť naše pravidlá, musíme ich e, prehlbiť a musíme ich rozšíriť. A ako sa stále zbližujeme, tieto pojmy budú mať stále väčšiu váhu. Ale nevidím to že by to mohlo fungovať aj opačne. Nemôžete mať dlhopis na to, aby e, prinútil nejakú fiskálnu úniu, aby fungovala. A pokiaľ ide o tie e, Brady dlhopisy, to je niečo iné, pretože to je finančný e, nástroj, ktorý sa navrhuje teraz. A to sa vraciam naspäť k tomu, čo som povedal o dobrovoľnej reštrukturalizácii. Ak to bude dobrovoľné, nebude to mať všetky e, rizika, hoci e, my sme teraz len na začiatku a iba teraz sa učíme, ako riadiť všetky tieto rizika. Dobre, hovorí pani predsednička, je to všetko veľmi zaujímavé, ale nemáme už veľa času. Bolo by dobre, keby sme sa obmedzili na 5 minút pre každú otázku a odpoveď. Teraz e, pre EPP e e, Rody Kraca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Otázka, e, ktorú som chcela vzniesť pánovi guvernérovi, je presne tá otázka, ktorú položil už posledný rečník. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. Ale skôr ako odídete, chcem vám položiť ďalšiu otázku. Často sa hovorilo, že potrebujeme akéhosi ministra hospodárstva alebo ekonomických vecí. Vy ste povedali, že táto situácia ešte nebola ukončená a systém sa musí ďalej vyvíjať potrebujeme takisto určitú mieru centralizácie. Videli sme záchranné akcie e, v jednotlivých krajinách, napríklad e, v mojej konkrétnej krajine. A zdá sa, že tieto akcie sú úspešné a naozaj treba niečo zaviesť. Takže keby sme mali nejakého ministra ekonomických vecí, bola by to nejaká pridaná hodnota k celému systému a riešeniu celého problému? Pretože už aj pred niekoľkými rokmi sa ukázalo, že bude veľmi ťažké mať takého ministra, pretože vtedy už sme hovorili o tom, že potrebujeme nejaký ekonomický dohľad a už vtedy to ľudia odmietali. Myslíte, že by to bolo možné? Odpoveď? Áno, máte pravdu. Ešte nemáme ten ekonomický dozor alebo ekonomické riadenie. Chystáme sa na to ako sme hovorili predtým, musíme posilniť naše pravidla a musíme byť užšie spojení, užšie zviazaní, než sme teraz v oblasti fiskálnej disciplíny, ale aj rastu a štrukturálnych reforiem. A takisto aj v iných oblastiach. Tak ako v prípade eurodlhopisu, museli by sme ísť zrejme krok za krokom. V dlhodobom horizonte sa môže sa, že budeme mať nejaké ekonomické riadenie. Neviem teda ani presne zadefinovať, čo to je dlhodobý horizont, ale musíme naozaj mať silnejšie finančné riadenie skôr, ako si budeme môcť premyslieť ďalší krok. Treba uistiť krajiny, že tu nepôjde o transferovú úniu a môžeme ich uistiť iba tak, že budeme mať vážne pravidlá, ktoré sa nebudú dať len tak jednoducho zrušiť alebo zvrátiť. Čokoľvek, čo zavedie väčšiu disciplínu, lepšie monitorovanie, prísnejšie sankcie, či už by to boli pravidlá alebo minister, alebo čokoľvek. Toto všetko je dobré, ale zatiaľ nie sme ešte pripravení na takýto inštitucionálny krok, ako je zavedenie e, eurodlhopisov alebo vytvorenej pozície ministra. A v budúcnosti možno k tomu dôjde. Ďakujem teraz za eh, SAD Peráč Bereš. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán guvernér, pán kandidát. Som zo starej školy, pretože pre mňa úlohou bank je financovať reálne hospodárstvo a vo vašej minulosti, ktorý, ktorá vám umožnila získať prehľad o fungovaní finančných trhov. Ste boli v službách podniku Goldman Sachs, čo vôbec e, nekorešponduje s týmto modelom. Táto investičná banka e, si vyvinula postupy autoregulácie alebo deregulácie, e, excesívneho financovania hospodárstva, netransparentnosti a podobne spoluprácu s e, výkonnými riaditeľmi, ktorí mali veľké bonusy a predseda eurozóny, pán Juncker, to e, hodnotil ako bezbrehé konanie alebo nehanebné konanie. Ak by ste boli potvrdení vo funkcii e, predsedu Európskej centrálnej banky, radou a parlamentom, budete brať do úvahy bilanciu vašich získaných skúseností v tomto bankovom modeli, ktorý sa otáča chrbtom menovej politike EÚ, ktorú dnes potrebujeme a teda zvlášť eurozóna ju potrebuje. A potom ešte, keď ste boli e, predsedom Fóra pre finančnú stabilitu a potom e, Rady pre finančnú stabilitu, v marci 2008, na jar 2008 ste žiadali, aby banky za 5 dní prejavili alebo preukázali transparentnosť svojich bilancií. Akú bilanciu teda máte o tejto skúsenosti a o tom, čo banky urobili? No a potom e, ako kandidát vystupujete tu, ale spochybňujete očividne podľa jedného denníka vo Francúzsku vás kvalifikujú ako podpredsedu pre Európy, povereného kontaktom so suverenými štátmi. Spochybnete to, zatiaľ čo Simon Johnson, e, predsednička, prerušuje? Vy ste boli poverení e, výkonnou činnosťou v súvislosti so suverenými štátmi. áno, máme d- m, len 2,5 minúty. E, o Goldman Sachs som hovoril už predtým. Vy hovoríte o tlačovom komunike v súvislosti s Goldman Sachs. E, ja som potom povedal, že nebudem pracovať s vládami kvôli svojej minulosti. Nechcel som s tým mať nič spoločné, hoci teda bol som veľmi veľmi opatrný. Bola tam prestávka medzi jednou prácou, jednou funkciou a druhou. To nie je moja zásadná otázka, hovorí pani Beres. Spochybňujete postupy a business model uh, Goldman Sachs. Čo máte pod tým na mysli? Je tam 23 tisíc ľudí, ktorí sú tam zamestnaní, majú rozličné um, náplne práce a snažia sa, um, teda ich uh, korektné správanie je kontrolované. Prepačte? Vaša otázka teda bola ohľadom tlačového oznámenia. Ja som nepracoval v súkromnom sektore, takto som reagoval. Túto otázku mi položili už predtým a ja odpovedám znovu. E, poskytol som dostatočné dôkazy, že som konal korektne v Golden Sachs aj v FSB táto žiada banky, aby boli transparentnejšie, bolo to konkrétne v roku 2008 a to, čo hovorím teraz v súvislosti s FSB je, že sme urobili toho veľa a skutočne finančné služby dnes sú úplne odlišné od situácie z roku 2008, ale tá práca ešte nie je dokončená. Musíme implementovať Bazilej 3, musíme riešiť problém SIFIS, musíme sa zaoberať tieňovým bankovníctvom, musíme e, skompletizovať trh s derivátmi. Toto sú veci, ktoré ešte treba dokončiť, ale pokiaľ ide o rizikový manažment, to je niečo úplne iné. Či sa vyhneme ďalšej kríze, nevieme. Máme pravidlá a kódex správania, ktorý systém posilní do budúcnosti, to je isté. Ďakujem. Čiže Čiže nemáte pochybnosti o Goldman Sachs. Pervanš, e, príliš veľa času ste mi naložili na vašu otázku, takže ďalšia otázka za EPP Astrid Luling. No. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Po pripomienke môjho kolegu Šmita o pohlaví pána Dragiho, tak ja som za rodovú rovnosť a samozrejme, že uprednostním kompetentnú ženu pred málo kompetentným mužom a naopak. Ale veci sú také, aké sú. Pán Draghi, mm, keďže ste očividne mužom, nemôžete mať nad, v súvislosti s tým nejaké pochybnosti. No ale ja som si pripravila otázku, ktorá sa týka určitého upreznenia ECB hovorí nie akejkoľvek reštrukturalizácii, ktorá by mohla byť interpretovaná ako niečo, čo má vplyv na trhy. Pochádza toto stanovisko z tej skutočnosti, že Európska centrálna banka má desiatky miliard e, gréckych dlhopisov a chcela by som e, vedieť, či toto stanovisko je ovplyvnené. E, touto skutočnosťou. A potom v prípade vašej nominácie chcela by som sa spýtať, či by ste zabezpečovali riadenie, riadne riadenie verejných dlhov e, členských krajín ako pán Triše. Boli by ste proti reštrukturalizácii a boli by ste proti e, e, medzivládnemu systému. Premýšľali ste nad vašou taktikou voči vládam? Áno, vraciame sa ku kľúčovej otázke dňa, ale myslím si, že toto je ďalší dôležitý aspekt, pretože ECB vo vykonávaní svojej úlohy určite zvýšila svoje exponovanie krajinám, voči krajinám ako je Grécko, Portugalsko, Írsko a ďalšie. Dovolte mi povedať, že keď ECB preberá kolaterály, tak toto sa klasifikuje v kategóriách rizika, a potom úpravy sa aplikujú práve na tento kolaterál. Čiže hodnota kolaterálu sa znižuje v čase, kedy to vstupuje ako kolaterál do ECB. Úpravy sú založené na cenách, na trhových cenách. Alebo, ak nie je trhová cena, na e, veľmi obozretných konzervatívnych modeloch. Teraz rozličné NCB sa uplatňujú a analizujú odhady týchto úprav. Už čoskoro budeme mať odlišné NCB so spoločnými pravidlami a čoskoro budeme mať centralizovanú platformu. Hovorím to, aby som vám povedal, že kolaterál, ktorý máme už teraz, je upravený. Snažíme sa tiež zabrániť rozšíreniu kolaterálu a to už ku koncu roka 2010. Ak eh, pre program eh, z trhu s cenými papiermi máme tieto dlhopisy až do dátumu splatnosti a ak sa nestane nejaká udalosť, tak fluktuácia v trhových cenách neovplyvní konečnú hodnotu týchto dlhopisov. Takže ako vidíte, sme veľmi obozretní individuálne aj kolektívne, ako ECB, ale aj ako národné banky, pretože v prípade strát tak e, za tie platia národné banky podľa kľúča, podľa ich kapitálového kľúča. A povedal by som, ak nedojde k nejakej výnimočnej udalosti v úveroch, ak e, je to dobrovoľné, situácia je bezpečná. Ale ako som hovoril už predtým, v prípade, že dojde k nejakej udalosti na trhu s úvermi, tak potom všetci aktéry by mali vedieť, že reštrukturalizácia nie je bez dopadov na čas po. Otázka, ktorú e, mi položili na začiatku, či Grécko bude mať e, deficit niečo nad 3%, a to sa musí financovať, grécké banky sa musia rekapitalizovať potom, ako sú platobne neschopné. Čiže ak je to selektívny default a nedobrovoľný, mali by sme si uvedomiť jeho náklady a byť pripravení ich znášať. Ďakujem. A e, otázka na záver za EPP. Gay Mitchell. Ďakujem pekne, pán pre, e, pani predsednička. Ďakujem, pán Draghi. Súhlasíte s tým, že eurozóna potrebuje úspech. A budete súhlasiť aj s tým, že najlepší spôsob, e, e, ako to dokázať, je Írsko. Ale Írsko potrebuje cash flow a dôveru. Príjmajú sa potrebné rozhodnutia, aby sa riešili otázky cash flow. Um, Írska národná banka má asi 160 miliónov likvidity. Jedna vec, ktorú by ste mohli e, pomôcť tej dôvere nielen v Írsku, ale v celej eurozóne, je tieto peniaze premeniť zo strednodobé na dlhodobé. Zo strednodobých na dlhodobé. Súhlasíte e, s tým, že toto je niečo, nad čím by sme sa mali zamyslieť? Musím povedať, že v Írsku sa urobilo od krízy veľa. Ak sa nemýlim, Írsko malo deficit bežného účtu nad úroveň 10 alebo približne 10 teraz má prebytok na bežnom účte. Toto je teda signál, že sa urobilo veľa. Otázka, ktorú musíme preskúmať, je to, či udelenie strednodobých nástrojov bude zavedením selektívneho politického opatrenia, ktoré bude v konflikte s našim cieľom cenovej stability, pretože ak e, máme takýto strednodobý nástroj, to znamená, že vydávame likviditu alebo hotovosť nezávisle od inflácie alebo od cenových očakávaní. Hovorím to preto, lebo toto bude predominantnou otázkou, ktorú musíme mať na zreteli. Ak e, hodnotíme túto otázku, to by možno posilnilo dôveru Írska voči ostatným úvahám, že musíme byť slobodní vo využívaní menových politických nástrojov v záujme cenovej stability. A ďalšie úvahy sa týkajú toho, že ak to urobíme pre jednu krajinu, tak potom prečo to neurobiť pre iné krajiny, ktoré sú v podobne ťažkej situácii. A ak to urobíme pre všetkých, tak potom už nebudeme mať žiadnu menovú politiku, pretože naša likvidita bude zablokovaná strednodobo. Čiže uvedomujeme si, že toto by bolo veľké zlepšenie, chápte ma správne, uvedomujeme si to, ale musíme zvážiť ďalšie faktory. Ďakujem. Ďakujem pekne, to je koniec e, časti ECB a teraz prejdeme k ESRB časti. A v poznámkach, e, ktoré ste dostali, sa navrhuje, keďže sme trošku v časovom sklze, aby sme združili otázky. Takže návrh je, že najskôr pôjde EPP, SD a ALDE. Ale otázky EPP ešte nemám, takže začnem, až kým mi ich nedajú Udom e, v mene SD. Pán Draghi, ak dovolíte, tak budem hovoriť v, po nemecky. So I give you a second, uh... Tak aby ste mali, mali aj čas premyslieť si odpoveď. Pán Draghi, tento výbor, tento parlament urobil veľa preto, aby posilnil úlohu ECB, keď ide o vašu úlohu alebo vašu rolu, pokiaľ ide o prezidenta e, rizikovej rady. To bola investícia, ale nevieme, či to bola dobrá investícia. To ukáže až v budúcnosti, či to bola dobrá investícia posilniť úlohu ECB. A poviem vám, prečo mám takúto otázku. Kedykoľvek e, tento parlament poukazuje na rizika, ktoré vychádzajú z ekonomiky, tak nás chvália, členské štáty nás chvália, takisto aj iní nás chvália za to, že sme takí angažovaní, ale vždy sú, tu, sú to tí nesprávni. Keď hovoríme s ratingovými agentúrami, tak sú to tí nesprávni. Keď hovoríme o veľkými bankami, tak sú to tí nesprávni. A keď hovoríme o fondoch, tak sú to zase tí nesprávni, e, tí, čo sa nám chcú dívať e, na prsty. E, keď hovoríme o derivátoch, keď hovoríme o legislatíve, vždy vraj je to tá nesprávna oblasť, kde sme takí ambiciozní. Kolega Lambert má pravdu, pretože poukázal na to, že vy, ECB, prekračujete vaše právomoci, keď sa obraciate na tých, ktorí majú rozpočty v jednotlivých členských štátoch na starosti. E, takže v budúcnosti e, by ste mali viesť s nami dialog, aby sme zistili, kde sú tí kritickí aktéry. A to je moja otázka. Mohli by ste prelomiť čas e, tohto tabu? Mohli by ste teda prelomiť to tabu, ktoré vychádza aj z ECB, e, pretože nám tvrdia, že vždy hovoríme o nesprávnych aktoroch, keď ide o rizika finančného trhu. Prosím vás, pomôžte objasniť trošku túto situáciu. To by nám pomohlo e, nám ako Európskemu parlamentu. V poriadku, musíte e, si zapamätať odpovede na tieto otázky, pretože združujeme ich teraz. Teraz Sylvie. Ďakujem. Ako to povedal Udo, minulý rok sme mali veľkú bitku, aby európsky dohľad uzrel svetlo sveta v súlade so návrhom komisie a správy Delarozier. Rozier Európsky parlament e, s vami strávi ďalšiu polhodinu, pretože my sme bojovali, aby ste, alebo by predseda ECB bol predsedom výboru pre systemické riziká. A ja vás chcem upozorniť na jednu vec. Napriek hlasovaniu v tomto parlamentu, kde viac ako 80 hlasovalo za a jednohlasne skončilo hlasovanie v rade, niektorí národné dozorné orgány sa ešte stále snažia hrať proti európskemu dohľadu. Mohli by ste sa dnes zaviazať tu pred nami, že budete brániť pokrok, ktorý sme sa snažili dosiahnuť pre autentický európsky dohľad, pretože ECB, ak dovolíte, pred chvíľou ste povedali, prináša expertízu ľudí a tiež autoritu svojho predsedu, na eh, čele tejto nadnárodnej inštitúcie, aby sme tak, ako to je teraz v móde, pokiaľ ide o, jednotný postup, eh, maximálna harmonizácia minimálnych eh, požiadaviek, čiže vo francúzštine nič moc. Môžete sa dnes pred nami zaviazať, že zariadíte, že sa nevrátime naspäť a budeme mať európsky dohľad, jednotné pravidlá, jednotnú implementáciu a jednotné opatrenia. Ďakujem. Ďakujem. Vicky? Ďakujem, pán Draghi. Ďakujem za to, čo ste povedali, za kontrolu nerovnováhy, hlavne e, bubliny aktív. To je dôležité pre členské krajiny využívať nielen menové nástroje. A vrátim sa ku komentáru ohľadom Bazileja. Viem, že vám to leží veľmi na srdci. Som tu. Takže Bazilej. A ja som čítala odporúčania Dela Rozie k jednotným pravidlám a, a dôležitá vec. Potrebujeme národné výnimky, ktoré e, zdeformujú jednotný trh, odstrániť a zabezpečiť, aby členské krajiny boli pružné, aby boli prísnejšie, keď sa snažia garantovať finančnú pružnosť a stabilitu. Ale potom som si prečítala návrh CRD4 zo strany komisie a je to naozaj nočná mora a určite s tým súhlasíte, pretože sa mi zdá, že v definíciách eh, kapitálovej likvidity sú tie národné mm, deformácie zakotvené. My sa snažíme prejsť k záväzným pravidlám a tu nie je už zaangažovanosť eh, k takýmto, eh, k takýmto opatreniam. Je, sú tu úrovne, ktoré znamenajú, že členské krajiny nebudú schopné využiť tieto nástroje, na garantovanie svojej finančnej stability. Čiže um, boli ste nedávno v USA a hovorili ste bankárom a politikom, aby uh, dodržiavali Bazilej 3. E, Môžeme sme sa spolahnúť, že urobíte to isté tu? Takže budeme mať odpovede na prvé kolo otázok. Najskôr otázka, na, otázka pána Bulmana. Um, absolútne s vami súhlasím, musíme mať plodný dialog. Hlavné zdroje inšpirácie pre eh, ten, túto veľmi delikátnu výhodu, teda mandát ECB a širším politickým svetom je práve toto miesto Čiže určite s vami súhlasím, musíme si uvedomovať, aký je náš mandát, sústrediť sa na ňo a pokračovať v plodnom dialogu s Európskym parlamentom. Myslím, že to je hlavné. K pani, otázke pani Gulár by som povedal nasledovné. Kompromis de la Rozier je dobrým kompromisom Väčšina z nás e, by si želala, aby to bolo ešte ambicioznejšie, no ale v konečnom dôsledku len dosiahli sme to, čo bolo možné. Bude sa to pravidelne e, e, revidovať a musíme sa pozrieť, ako to bude fungovať. Musíme sa pozrieť na to, či právomoci EBA a SA sú dostatočne garantované zdroje musia by, by sa mali navýšiť, eh, hlavne pre EBA. Ale dovolte mi povedať, že ja úplne s vami súhlasím. Bez spolupráce národných dohľadných orgánov, akékoľvek pravidlá by sme tu mali, veci by nefungovali. A spolupráca znamená pripravenosť, alebo predovšetkým pripravenosť na um, výmenu informácií k témam samotným, um, preskúmanie zo strany kolegov musí byť transparentné, musí to byť dôveryhodné a myslím si, že záťažové testy budú zrejme najdôležitejším nástrojom, kde by mať príležitosť analyzovať a hodnotiť tento proces a môžem vám slúbiť, že sa nebudem snažiť vrátiť späť to, čo už existuje. Pretože si veľmi dobre uvedomujem e, gradáciu európskeho modelu a jeho konštrukcie a viem celkom iste, že ak e, nebudeme mať e, koordinovaný proces EBA, e nebudeme schopní riešiť možné problémy, ktoré môžeme mať v cezhraničných kontaktoch. Áno, na, ešte dokončím odpoveď. Nechcem zdržiavať, budem hovoriť anglicky. Samozrejme, budeme mať plodný dialog, to nebola otázka. Otázkou bolo, aké poučenie vyplýva pre nás z krízy, aby sme mali dialog o kritických veciach, pretože my hovoríme to, že čokoľvek sa snažíme v legislatíve urobiť, vždy sa mýlime, počúvame trhy, počúvame členské krajiny, e, sme vždy ambiciozní, ale nie je tu ten výsledok. Čo teda ECB e pod vašim vedením urobí, aby ste nám pomohli prelomiť toto tabu nediskutovania o kritických otázkach, pretože to je prvý krok k lepšej regulácii. A prepačte, hovorí pán Draghi, odpoviem lepšie Chápem, že ECB a Európsky parlament spolupracovali eh, na rozličných otázkach a to s dobrým výsledkom. Čo je podľa mňa zásadné, je pokračovať a posilniť tento dialog, aby Európsky parlament vo svojich cieľoch a ambíciách bol úspešný. Odpovedal som teraz na vašu otázku. Povedzte mi to otvorene. V budúcnosti budeme na tom pracovať. Teším sa na to, pretože potrebujeme urobiť viac. Viac ako len e, výmenu alebo len dialog. Teším sa na to, hovorí pán Draghi. Silvi. Metódy. Metódy sú dôležité, ale obsah je odlišný. Pani Ford Jedna vec k Bazileju 3. Áno, teraz vás už vidím. K Bazileju 3. Áno, je pravda, povedal som to. Povedal som vlastne, že USA a Európa majú špeciálnu zodpovednosť ohľadom plnej implementácie a konzistentnej implementácie Bazileja 3. Ak tieto jurisdikcie neúspejú, tak zvyšok sveta to nebude dodržiavať. Po druhé, to, čo som povedal bankám, bankárom, bankári pokračujú chcú mať e, férové pravidlá. Americkí e, bankári hovoria európskym bankárom, že majú výnimky e, v súlade s Bazilejom 3 a naopak. Bankári to hovoria zároveň ako sa snažia oslabiť Bazilej e, vo svojich národných štátoch, čiže aj oni majú špeciálnu zodpovednosť. To je to, čo som chcel tomu povedať. A k, k pružnosti, k väčšej prísnosti, k väčšej prísnosti, ako to vyžaduje Bazilej 3. Neviem, aký je teraz stav v komisii, v FSB to uh, bolo vždy tak, že Bazile je minimál, to sú minimálne opatrenia a musíme urobiť viac. Musíme sa na to pozrieť e, cez prízmu špeciálnej reality EÚ. Ale podľa mňa my spolupracujeme a preto vzájomné vysvetľovania a transparentnosť sú potrebné, akýkoľvek smerom už pôjdeme. Ďakujem. A teraz Jean-Paul už prišiel. Budete prvý v ďalšom kole otázok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prepačte. Pán guvernér, budete teda predsedom ECB. A kríza štátnych dlhov je určite systemickým rizikom a chcel som sa spýtať, ako vy e, vnímate ďalšie dôvody systemických e, rizik, čo by malo byť predmetom vašej pozornosti? Uh, to bolo síce kratučké a milé od vás, ale máme aj tak dlhý zoznam otázok pred sebou teraz za zelených. Sven Gigold, vážený pán... Pán guvernér, pán kandidát, Mám otázku, ktorá sa týka ESRB a vedeckej rady. My ako parlament sme sa zasadili za to, aby táto vedecká rada bola zriadená, aby dostala silné kompetencie. Článok 12.3 nariadenia o ESRB predpokladá, že e, táto rada, tá vedecká rada na výzvu predsedu ak vás e, potvrdia za predsedu, koná potom teda na základe tejto výzvy. Ja by som chcela vedieť, e, ako budete vykladať e, tieto právomoci vedeckej rady. Dáte rozsiahlý mandát vedeckej rade, aby mohla samostatne pôsobiť a nie len odpovedať na vaše podrobné otázky, ale bude môcť e, preberať aj vlastnú iniciatívu a okrem toho e, chcem vedieť, či sa postaráte o to, aby výsledky svojej práce mohla aj zverejňovať, pokiaľ to bude vhodné. Ďakujem. Um, and... Je to poradný vedecký výbor, o ktorom sa už hovorilo predtým. Teraz Jorgen Klut. Moje otázky, ktoré som si premyslela vlastne už e, tu boli aj položené inými e, rečníkmi a preto chcem dať viac času pánu Dragimu, aby odpovedal. Final... V poriadku záverečná otázka Claudio Morganti. Ďakujem. Pani predsednička, vážený pán guvernér Draghi, ďakujem pekne, že ste si urobili čas a prišli ste medzi nás. vítajte. Mám dve otázky. Jedna sa týka ratingových agentúr, ktoré sú organizácie s úžasnou právomocou a v podstate sú nekontrolovateľné medzinárodne. Moja otázka je, prečo tri americké ratingové agentúry v podstate riadia, vedú celý trh. Lehman Brothers, keď zbankrotovali, ešte stále mali e, dosť vysoký rating od jednej z týchto troch agentúr. Znamená to e, niečo? Znamená to, že ratingy nemusia byť presné a spoľahlivé? To samozrejme má obrovské dôsledky v každodennom svete. A čo sa týka zodpovednosti ratingových agentúr, ako to vidíte vy? akú majú zodpovednosť a aké iniciatívy treba vyvinúť, aby všetko bolo zodpovednejšie a transparentnejšie. Dnes popoludní hovoríme o problémoch, ktoré sme mali v minulosti. A keď e, budete predsedom Európskej rady pre systémové riziko a zároveň prezidentom ECB, ako poukážete na nebezpečenstva, ktoré z tohto všetkého vyplývajú? Áno, hovorí pani Bowles. Teraz sme ukončili kolo otázok a máte slovo, pán Dragi. Ďakujem vám. Pán Gozes. Aby som mohol odpovedať na vašu otázku, Ako Zamýšľam sa nad tým, ako vymenovať rizikové systémové faktory a za takýto krátky čas, ako to sformulovať a čo budeme hovoriť, čo povedať k týmto veciam. Myslím si, že vaša otázka veľmi dobre vystihla to, čo ešte v našej reforme finančného systému máme nedokončené, nezavršené. Prvá vec, na ktorú by sme sa mali naozaj zamerať a dokončiť ju, súvisí s tým, o čom hovorila pani Ford, zabezpečiť, aby Bazilej 3 bol plne implementovaný konzistentným spôsobom na celom svete. Vyšší kapitál, kvalitnejší kapitál. Pravidlá pre likviditu, pretože ešte stále nie sú celkom preskúmané, ale treba ich zaviesť do praxe hneď, len čo sa skončí tzv. dopadová štúdia. Druhá vec – čo urobiť s inštitúciami, ktoré sú systémové, veľké a zodpovedné za väčšinu morálneho hazardovania, ktoré dnes žijeme. Budem sa opakovať, máme tri kanály, s ktorými sa dá pracovať. Treba im dať viac kapitálu, dokonca viac než ostatným. Po druhé, systém, a to je tá najťažšia vec, ktorú treba urobiť, systém, ktorý je zavedený teraz v praxi, by mal sa zmeniť tak, aby zvládol aj veľký šok, veľké zlyhanie, bankrot, aby zaň nemuseli platiť daňoví poplatníci a aby sa nerozkolísali trhy. Komisia je e, pripravená pri, predložiť návrh tejto veci. Ja si myslím, že v e, tomto návrhu sú veľmi dobre rozfazované veci na tri fázy a takisto niektorým, e, niekedy treba ponechať veci v národných jurisdikciách, pretože niektoré veci sa nedajú vyriešiť inak iba na úrovni jednotlivých komunít, Iná, iné veci sa dajú zase vyriešiť len na úrovni európskej komunity, ktorí veritelia budú chránení pri bankrote to treba vyriešiť pre každého rovnakým spôsobom na celoeurópskej úrovni a preto je to dobrý krok vpred. A ešte ten tretí kanál, ktorý som nespomenul, ako posilniť do, dozorového úradníka a vlády, pretože niekedy dohľad závisí od vlád. A keď jednotlivé vlády, jednotlivé verejné ústanovizne vlastnia banky, tak samozrejme tu ide o konflikt záujmov. Preto sa treba vysporiadať s týmto problémom. Toto sú tie tri kanály, ktoré treba všetky preskúmať, aby sa znížilo morálne hazardovanie, morálne riziko, ktoré vytvárajú tieto, tri, tieto veľké inštitúcie. A ďalšia oblasť je tzv. tieňové bankovníctvo. Zatiaľ som o tom nehovoril. Doteraz sme urobili veľa vecí pri právnej úprave prehlbovaní právnej úpravy istého typu inštitúcií, ale riziko je, že tieto inštitúcie sa presunú do iného typu bankovníctva, tak, do tzv. tieňového bankovníctva. Pred niekoľkými mesiacmi sa už takéto niečo spozorovalo. Najprv treba vymedziť, čo presne je tieňové bankovníctvo, ako zamerať pozornosť a kam pozornosť treba zamerať na všetko v tieňovom bankovníctve, čo, e, čo má čosi dočinenia s poskytovaním úverov a pôžičiek. Konečný cieľ je ten, že ak sa organizácia správa ako banka, aj keď sa nevolá, banka bude musieť podstúpiť tie isté pravidlá, podlieha tým istým pravidlám ako bežná banka. Takže právna úprava bude rovnaká pre inštitúcie, ktoré robia tú istú prácu, aby sme sa vyhli tomu, že bude existovať tieňové bankovníctvo. A záverečná téma sú e, mimo burzové produkty a obchodovanie, najmä deriváty. Mnohí ľudia hovoria, že tieto deriváty, tieto mimoburzové obchody boli hlavným zdrojom krízy, ale po páde Lehman Brothers sme sa dozvedeli, že vôbec nič nevieme o tom, v akom rozsahu sa obchoduje s mimoburzovými obchodmi. Nevieme, v akých sumách sa každý deň zobchodujú derivaty. Prvá vec teda je dozvedieť sa o tom viac a potom centralizovať obchodovanie s derivátmi. Treba vyhlásiť, že deriváty treba obchodovať na centrálnej platforme, tak aby sme vedeli, kto je za, akými obchodmi, aké sú záruky, zábezpeky, ako sú riadené zábezpeky, kto je majiteľ. Všetky tieto informácie, ktoré sme v roku 2008 a 2009 nemali. Deriváty, ktoré budú centralizované, sa potom budú eh, riešiť iným, priaznivejším spôsobom, tak eh, v porovnaní s derivátmi, ktoré sa nedajú mm, centralizovať, pretože sú majú špeciálny charakter. Ale všetky informácie v konkrétnych inštitúciách, ktoré sa budú volať obchodné depozitáre, tam bude mať verejnosť prístup z dôvodov dohľadu k údajom. Takže toto sú hlavné oblasti, na ktorých musíme pracovať nasledujúcich mesiacov a my e, za výbor za rádu pre systémové riziko v novembri na G20 na zasadnutí budeme prezentovať, čo sme urobili dovtedy, ale v nasledujúcich rokoch bude treba urobiť ešte viac. Cesta je jasná, vieme, kam mierime a podpora, ktorú máme, je bojovať proti e, temným záujmom v pozadí, ktoré sú neviditeľné. Musíme byť naozaj aktívni a zatiaľ sme dosiahli celkom dobré výsledky. Je je mi ľúto, že mi to trvá tak dlho, tie odpovede asi vás to uh, hnevá. Nie, vôbec nehovorí pani Bavos. A ešte sa pán dragý vracia k nezávislým akademickým poradným radám. Ja často odpovedám tým, zme, eh, tým spôsobom, že akademická rada má hodnotu, pretože je nezávislá. Čiže ja reagujem na tieto rady s vďakou, pretože sú nezávislé. Ale nechápem celkom vašu otázku, ako by mohla takáto akademická rada konať nezávisle pri nezávislých radách. Možno, že na konci, keď som hovoril po anglicky, sa to vyjasnilo. Možno ve všetci v Európe pokon budeme hovoriť po anglicky. Otázka je, podľa článku 12.3, kde sa hovorí veľmi jasne, že keď sa, keď vedúci alebo prezident požiada o radu, potom e, rada dostane mandát, aby mohla vypracovať otázky a potom vypracovať rady pre Radu pre systémové riziko. Vy dovolíte takýmto vedcom potom dávať rady a publikovať výsledky? odpoveď. Povedal by som, že pri mikroriadení e, sa veľmi neangažujem, nie je to môj štýl, ja som z univerzitných kruhov, takže poznám hodnotu nezávislej rady. Akokoľvek hlboko vedecká bude e, skupina ľudí, ktorá bude poskytovať odborné poradenstvo, musia byť nezávislí, inak nepotrebujeme takúto radu. Napokon sa budeme musieť rozhodnúť spolu v súčinnosti. Čiže ne, nevylučujem to, ale ja by som si musel vypočuť aj to, aký majú názor ostatní členovia Európskej rady pre systémové riziko ESRB. Teraz pánu Morgantimovu, pánu Kluteovi. Nie, pán Klut práve teraz eh, s vami hovoril, odpoveda pani Bowles. Ratingové agentúry boli právom kritizované v poslednom čase počas krízy a dokonca aj po kríze. A urobilo sa mnoho opatrení v Spojených štátoch aj v Európe, aby sa e, vysporiadali, aby sme sa vysporiadali s najflagrantnejším porušovaním dobrých mravov, s konfliktom záujmov. A teraz už e, transparentnosť je zaručená a ratingová funkcia a poradenská funkcia sú jasne odčlenené a tak ďalej. Máme tu projekt v FSB, ktorého názvom pracovným by mohlo byť Ako sa zbaviť ratingových agentúr. Tým chcem povedať len to, že naozaj táto téma púta veľkú pozornosť. Sme tu na to, aby sme skúmali tri skupiny ľudí, regulátorov, investorov a emitentov. Dobre, hovorme o tých, čo robia právne úpravy, čo, ktorí sú regulátory. Vieme, že dokonca sa zakázalo používanie ratingových agentúr v, v Bazilei 2 a Bazilei 3 využíva hodnotenie ratingových agentúr, ale nie je ako jediné hodnotenie, podľa ktorého sa meria riziko. To isté platí o ECB, keď ide o zábezpeky typu kolaterálov. Samozrejme si všimneme, aký rating dávajú ratingové agentúry takýmto zábezpekám, ale máme aj iné spôsoby, akým posúdiť rizika rozličných inštitúcií a bank pri zabezpečovaní zábezpiek. Konečný cieľ je rozhodnúť sa, čo je riskantné, čo nie je riskantné a ako veľmi riskantné je konkrétne aktívum. Nie je to však jednoduché dosiahnuť tento cieľ a to isté zažívame pri investoroch. Asi by človeka prekvapilo, keby sa dozvedel, že práve inštitucionálni investori naozaj prikladajú veľkú váhu ratingovým agentúram, pretože často nemajú vlastné kapacity, aby mohli dobre náležite posúdiť riziko. Pre nich je to jednoduchý spôsob, ako postupovať ďalej, použiť e, rating ratingovej agentúry, aj keď vedia, že je nedokonalý. Máme cieľ ako regulátori využiť naše vlastné spôsoby posudzovania rizika. Nie je to vôbec jednoduché v praxi ale ak nevieme takéto niečo urobiť, vieme, kam sa obrátiť. Ďakujeme, hovorí pani S Týmto končíme kolo otázok a odpovedí. Nemusíte urobiť záverečné vyhlásenie, ale ak máte pocit, že by ste chceli, že ešte nebolo po dva a pol hodinách niečo povedané, nech sa páči, môžete to povedať teraz. Bude to veľmi krátke záverečné vyhlásenie, hovorí eh, pán Draghi. Je to moja prvá skúsenosť s tým, že človek musí skladať účty demokratickým spôsobom, bolo to skutočne zaujímavé. Pre mňa to bolo naozaj veľmi hlboká skúsenosť a zážitok, z, ktorej, z ktorého som sa poučil. Som ďačný za všetky otázky a budem z toho ešte dlho čerpať. Ďakujem vám. Uh, Ďakujeme vám. Ak všetko pôjde dobre, budete tu tak 6 krát do roka, takže všetko toto budete veľmi dobre poznať. Teraz budeme postupovať nasledujúcim spôsobom. Musíme teraz všetci, ktorí nie sme poslanci, opustiť miestnosť. Asistenti môžu zostať a ty, ten personál, ktorý je tu na stály úvezok, tiež môže zostať. A musíme si sami prediskutovať medzi sebou isté veci, kým sa vrátime znova k otvorenej diskusii. Poprosím ostatných, aby opustili miestnosť.